Okay. If, if we can, uh, if, if she's not here in 10 minutes... Ak do 10 minút nepríde, tak začali by sme o 10 minút, tak vám to vyhovuje s ďalším bodom. Zo správu pána Korao, to by bolo uh, veľmi vítané, ak by sa to podarilo. Okay. Uh, you don't need to organize that anymore. <laughs> Our guest is already on the way. A už to nemusíme nejak organizovať, už uh, prišla pani Konings medzi nás, nemusíme už zháňať uh, kolegov z iných schôdzí, ktorí mali sa vyjadriť k ďalšiemu bodu. Teraz začíname pôvodným prvým bodom nášho programu, prezentáciou Eurojustu. Okay, dear colleagues, then uh, we're, we're going to start with... Uh, Začneme teda prvým bodom na našom programe. Ide o prezentáciu pani Michelle Konings, ktorá je predsedničkou Eurojustu. Srdečne vás vítame, pani Konings. Ide o prezentáciu štvrtej správy Eurojustu, ktorá sa týka zahraničných teroristických bojovníkov. Cieľom tejto výmeny názorov je prezentovať zistenie Eurojustu o vývoji reakcie v e, trestnoprávnej oblasti na úrovni Európskej únie na problematiku zahraničných teroristických bojovníkov a tiež navrhnúť ďalšie kroky, ktoré by členské štáty mohli prijať. Dávam teraz potešenie slovo pani Konings a potom následne dostanú slovo kolegovia, ktorí si budú želať vystúpiť. Nech sa páči, pani Konings. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa za meškanie. Dnes, dnešná rána doprava v Bruseli bola naozaj v úrade zložitá. Začíname teda prezentáciou štvrtej správy o, o zahraničných teroristických bojovníkoch. Verím, že všetci ste dostali k dispozícii vytlačenú verziu tejto správy. Začali sme sa venovať tejto téme nie včera ani predvčerom, ale už v roku 2012 v priebehu každoročného stretnutia špecializovaných prokurátorov, ktorí sa orientujú na boj proti orozvanému zločinu a terorizmu. V roku 2012 sme eh, zaznamenali prvé náznaky teroristických bojovníkov orientovali sa na Irak a Sýriu a odvtedy sme sa v plnej miere na 100% zamerali na zahraničných teroristických bojovníkov a tiež na reakciu v oblasti trestnej spravodlivosti v roku 2013, 14 a 15. a tiež e, začiatkom tohto mesiaca sme zhromaždili e, našich špecializovaných prokurátorov, ktorí sa venovali konkrétne tejto téme zahraničných teroristických bojovníkov. Pred niekoľkými mesiacmi sme sa s vami podelili o naše predchádzajúce závery, e, na ktorých ďalej aj staviame. Vychádzali sme v tejto správe aj z predchádzajúcich poznatkov. A tiež sme sa chceli pozrieť aj na i, i ďalšie aspekty týchto zistení. Medzinárodná súdna spolupráca je ešte dôležitejšia než kedykoľvek predtým, ak chceme byť efektívni a účinní v boji proti tomuto fenoménu a ide to ruka v ruke s dôkazmi. A to nie len zromožďovanie dôkazov, ale tiež získanie týchto dôkazov čo najrýchlejšie. Teda rýchlosť je rovnako relevantná ako samotné získavanie dôkazov. A práve na toto sa zameriava Eurojust. Z našich čísel vidíme, že v operatívnej činnosti už dva roky máme 5-násobne viac stretnutí, koordinačných eh, zasadnutí a to aj vďaka koordinačnému, koordinačným nástrojom, ako napríklad spoločné vyšetrovacie týmy, eh, Európsky zatýkač a taktiež Európsky vyšetrovací príkaz 22. Eh, mája tohto roka boli definitívne odsúhlasené a to nám tiež pomáha plniť eh, tieto naše ciele, teda získavanie dôkazového materiálu a to, čo najrýchlejšie. Keď sa pozrieme na čísla z roka 2012, pardon, 16, hľadiska vyšetrovania a trestného stíhania v roku 2016 sme zaznamenali 133 vyšetrovacích prípadov v porovnaní z roku 2014, keď sme ich mali 33, v roku 2015 100. Teda rok 2016 eh, ich bolo 133. Ďalej uzavretých súdnych prípadov v roku 2014 180, 2015 218 a v roku 2016 275. Teda vidíme postupný nárast počte týchto prípadov v celej EÚ. Ďalej je jednotlivci súdení v roku 2014 444 osôb sa podrobilo trestnému e, súdnemu stíhaniu ďalej v ďalšom roku 513 a v roku 2016 518. Vidíme, že v roku 2016 došlo k um, odsúdeniam, najmä v kontexte boja proti džihadistickému terorizmu v 17 členských štátoch. A vidíme, že miera odsudení bola naozaj zaražajúca. 89 súdnych konaní malo za následok um, skutočné odsúdenie, teda um, iba v 11 prípadoch došlo k oslobodeniu. Boli sme naozaj teda úspešní uh, v uh, doťahovanie týchto súdnych konaní do e, konca malo za následok e, toto súdne konanie, odnatie trestu slobody, e, taktiež vykonávanie komunitných služieb, ako aj príkazy na obmedzenie slobody tiež priemerná dĺžka odňatia trestu slobody bola 5 rokov. Čo sa týka dôkazového materiálu a zhromažďovania, získavania na stretnutí z minulého roka s um, odbornými prokurátormi sme sa zameriavali najmä na dôkazový materiál zhromaždený z, zo zdrojov spravodajských uh, služieb, uh, spravodajských uh, informácií. Na toto sme zamerali, že sa tieto informácie môžu použiť uh, ako dôkazový materiál. Uh, Zistili sme, že máme celú škálu rôznych možností. V niektorých členských štátoch e, sa tieto spravodajské informácie nemôžu používať ako dôkazový materiál v súdnych konaniach v niektorých krajinách sa môžu použiť ako základ na začatie trestného vyšetrovania a potom sa môžu využiť ako dôkazový materiál v prípade, že sa skombinujú s ďalšími e, inými druhmi dôkazového materiálu. V niektorých prípadoch boli vytvorené zákony na to, aby sa regulovalo prepojenie medzi spravodajskými službami a prokuratúrou a tiež sa tam stanovuje, e, nakoľko sa spravodajské informácie e, musia predkladať prokuratúre, Môže to byť zahrnuté v správe, ktoré správach, ktoré sa potom využívajú aj v trestnom stíhaní. V niektorých krajinách spravodajské služby fungujú ako expertné služby pri súdnych eh, konaniach. Teda je tu celá škala rôznych možností. My odporúčame, aby eh, súdne orgány boli zakomponované do celého konania v čo najskorších fázach, najmä v prípade, že prichádzajú spravodajské informácie eh, z tretich krajín a je potrebné konať na základe vzájomnej právnej pomoci. Zdôrazňujem, že dôkazový materiál sa musí samozrejme získavať e, v súlade s princípy právneho štátu, musí byť tieto dôkazy priepustné, konkrétne a Eurojust v tomto smere teda e, môže zohrávať e, významnú úlohu. Ďalší aspekt, ktorému sa venujeme, je deradikalizácia v roku 2015 na stretnutí pod záštitou pani komisárky Jourovej sa ministri spravodlivosti e, rozhodli, že Eurojust bude zohrávať významnú úlohu v zmapúvaní rôznych e, opatrení, ktoré členské štáty zavádzajú v oblasti deradikalizácie. Aj tu vidíme celú škálu rôznych možností, počínajúc úvodnými fázami prvých náznakov radikalizácie až k prvým náznakom toho, keď eh, sa eh, prijaví eh, snaha vycestovať do konfliktných krajín, do Syrie, do Iraku a tiež um, znaky radikalizácie po návrate z týchto vojnových zón. Po všetkých týchto fázach a ešte predtým, než sa posunieme do uh, represívnej um, etapy, je ponúkaná e, celá škála rôznych e, komunitných služieb, multidisciplinárnych opatrení, ktoré zahrnajú vzdelávanie, školy, rodinu, športové kluby, až k, k e, odborníkom na duševné zdravie, tak aby sme dokázali naozaj podchytiť už prvé náznaky radikalizácie, potom v ďalšej fáze sa vyskytujú prvé náznaky pokusov e, o, trestnú činnosť, a teroristickú činnosť. V dôsledku tejto radikalizácie aj tu je ešte možnosť obsiahnuť to e, mimo e, represívnych opatrení a po návrate je tiež možné, že sa jednotlivec bude musieť podrobiť klasifikácii na základe vyhodnotenia rizika a vyhodnotenia miery nebezpečenstva. Tiež sa snažíme nadvezovať na súdne rozhodnutia. Už v minulosti je teda možnosť v prípade možného rozsudku vyhodnotenia, predbežného vyhodnotenia rizika, teda aký by bol najvhodnejší prístup v danom konkrétnom prípade u konkrétneho jednotlivca, či by mal byť poslaný do väzenia alebo nie. Aj vo väzeniach vieme, že dochádza k inkubácii radikalizmu, vieme, že úvodné opatrenia zo skupovania všetkých týchto odsudených osôb eh, z terorizmu, džihadistického terorizmu boli pozastavené. Teraz je snaha zamerať sa na deradikalizáciu, e, rehabilitáciu a tiež e, za to kontaktu s ostatnými súputníkmi. Ďalej, e, čo sa týka prístupu k represii, v prípade, že ste jednoznačne označení za um, naozaj hlboko presvedčeného teroristu, tak neexistuje žiadny súsit, ste poslaní do väzenia. V danej fáze nie je možné ešte vyhodnotiť dopady Zatiaľ nie sme schopní vyhodnotiť, či to bude mať za následok e, významný pokles e, návratu jednotlivcov z konfliktných zón s, s zámerom e, venovať sa teroristickej činnosti. Viem, že Žulde Kejchove, teda splnomocenie pre boj proti terorizmu, má konkrétne opatrenia zamerané na boj proti zahraničným teroristom, ktorí sa vracajú zo zahraničia. A teda je to podchytené aj na jeho úrovni. Tiež sme zistili, že existuje prepojenie medzi terorizmom a organizovaným zločinom. Už sme to naznačili aj v našich predchádzajúcich správach. Vidíme opakovane e, náznaky tohto prepojenia medzi týmito dvoma fenoménmi. E, či už e, keď hovoríme o organizovanej trestnej činnosti v obchode so zbraniami, s falšovanými dokumentami, s ľudskými bytostiami, cennými kovmi, nezákonnými migrantmi. Tento zoznam naozaj je e, dosť rozsiahlý. V niektorých členských štátoch sa už vedú úvahy o využívaní osobitných vyšetrovacích techník a tiež opatrení na úrovni prokuratúry v boji proti organizovanému zločinu a tiež, aby sa to aplikovalo aj na boj proti terorizmu. Ďalej, legislatíva bola hlavnou súčasťou našej prvej správy. My sme sa snažili o harmonizovaný eh, harmonizovanú komplexnú spoločnú, spoločný právny základ. Máme smernicu, čo je výsledkom práce Európskeho parlamentu, ktorá sa zrodila v marci tohto roku a ktorá produkuje uznesenie 2178 eh, Bezpečnostnej rady OSN. Toto je dobrá vec, pretože Videli sme nedostatky, vidíme, že v niektorých krajinách pasívny tréning nebol trestný ani individuálny. Vidíme, alebo v niektorých krajinách cestovanie, financovanie, podpora e, vycestovania nebola rovnako vyšetrovaná v rôznych krajinách stále sledujeme legislatívu a vidíme rôzne e, interpretácie v niektorých krajinách e, ženy, ktoré idú do vojnových zón Iraku, Sýrie a pomáhajú bojovníkom, či už pre nich varia alebo niečo, sú potrestané za podporu teroristických skupín. V iných krajinách to tak nie je. No a hola skutočnosť, že niekto je manželkou alebo nevestou zahraničného bojovníka nie je trestná. Avšak čo sa týka tých, ktorí sa vrátia, tak vidíme, že veľký počet z nich sa dostáva do väzenia, rovno je väčšia príležitosť a šanca, že budú relokovaní do nových zón, že budú presunutí zo Sýrie, Iraku do iných regiónov v okolí, ale vidíme tiež nové trendy a vidíme, že ženy a malé deti sa vracajú späť do Európy a oni si potrebujú osobitnú pozornosť komisii pre takýchto navrátilcov. Hovoríme o tom, kto je nebezpečný, o koho sa ako treba postarať. Vidíme, že teroristické zámery a kapacita je usmerenie pri určovaní toho, či ste nebezpeční alebo nie. Pretože by ste boli dieťa alebo žena, že nie ste nebezpeční, ak máte teroristické úmysly a kapacity, ak máte iba e, v rovnakom čase, tak predstavujete e, hrozbu, riziko. No a ako žena, krem toho, ak máte aj trestný záznam, ak sa preukáže, že už ste boli zapojená do teroristické aktivity, tak ste mimoriadne nebezpečná a treba to zohľadniť. Pre maloletých je to oveľa komplexnejšie a komplikovanejšie. Maloletí, ktorí sa vracajú ako obete, o tých sa treba postarať e, osobitným prispôsobeným prí, e, prístupom. Tí maloletí, ktorí sa vracajú a ktorí niekoho zabili, e, tiež potrebujú osobitnú formu prístupu a Tiež trestnoprávny systém pre maloletých a mladistvých je rôzny v jednotlivých štátoch, aj to treba zohľadniť. Budete, či sa prokurátori zaoberajú rozumiem, my sme hlasom obeti a preto a musíme hovoriť. Toto bol predmet tohto ročného strategického zasadnutia po útokoch. No a my potrebujeme zmapovať eh, tie najlepšie postupy a šíriť medzi eh, špecialistami. No a tie osobitné eh, týmy, ktoré boli vytvorené medzi Belgickom a Francúzskom sa po teroristických útokoch vedli k rýchlemu zhromažďovaniu údajov. Rovnako vidíme, že na rozpočtovej úrovni. E, rozpočtová úroveň nás musí zaujímať. Viem, že výbor pre rozpočet sa tým už zaoberal, keď vypracúval návrh správy. No a naše obavy už boli dobre sformulované. Vidíme, že agentúry v prvých líniách ako Frontex, Europol, tie dostali adekvátne personálne vybavenie a finančné vybavenie. My sme tiež eh, v prvej línii. Nemôže eh, rozpočet začať, eh, zastaviť sa na pol ceste. No, my sa staráme o to a vidíme, že medzinárodná spolupráca a súčinnosť je veľmi dôležitá. Takže nemôžeme ostať stať na pol ceste. Ďakujeme za podporu v minulých rokoch malo by to pokračovať, pretože teraz je skutočne, skutočne, skutočne to kritické, ak eh, nedostajeme rozpočet, ktorý potrebujeme na rok 2018 a rovnako eh, personálne obsadenie. my prídeme o kvalitu a kvantitu a v oblasti bezpečnosti toto nie je prípustná možnosť. Ďakujem pekne za pozornosť. Eh, ďakujeme pekne pani Konings. No a slovo teraz dostanú politické skupiny, vystúpenia v mene politických skupín a myslím, že Roberta Mecola. Chcel niečo pripomenúť. A prosím tiež, e, prihláste sa, ak chcete niekto hovoriť z iných politických skupín. Ďakujem pekne, Jan, ďakujem pán predseda, ďakujem pani Konin za to, že ste prišli a za to, že ste nám dali taký komplexný prehľad aktivít potreba požiadaviek Eurojustu. My sme si ich pozorne e, vypočuli, naša politická skupina s vami súhlasí. Mňa, ja som bola veľmi rada, že poverne veľa času ste venovali posledné časy ti e, vášho prejavu obetiam, to je pre nás e, kľúčové. Niekedy si myslíme, že nielen Európsky parlament, ale aj ďalšie inštitúcie nevenujú dostatok času, keď sa hovorí o terorizme a teroristických útokoch, obetiam a dôsledkom ľudí, ktorí sú, sa stali obeťami a rovnako spoločenským a hospodárským dopadom útokov na rodiny. Tiež ste hovorili o rozdieloch, o tom, ako rôzne členské štáty spracovajú spravodajské informácie. Mohli by ste nám trochu naznačiť, či sú obrovské rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a aké by boli, alebo aké sú vaše špecifické odporúčania, aby sme zaistili, že budeme mať lepšie spracovanie informácií a, a odozdávanie informácií. Niekedy máme informácie o tom, že informácie boli postupené a potom sa niekde e, zastavilo a bejú sa správy, e, že niektoré trestné činy alebo teroristické útoky sa nestali, ak by boli správne postupené informácie. No a e, nie, že by spravodajské informácie spravodajské služby nepracovali, ale s informáciami niekedy nevieme, čo robiť. Ďakujem pekne. Chceli by sa prihlásiť ešte nejakí ďalší rečníci pani Sipel a ďakujem veľmi pekne a sa ospravedlňujem, e, že som prišiel neskoro. Bohužiaľ, nemohla som, ale nevypoču, nevypočula som si všetky slová nášho hostia, ale čo sa týka tých zahraničných teroristických bojovníkov, tak e, tomu venujeme veľkú pozornosť. Je tomu venované mnoho legislatívy v tom bode, ako zistíte ktorý, ktoré osoby sú radikalizované, ako sledovať tieto osoby, ktoré idú do tretích krajín, možno sa trénujú teroristické útoky a potom sa vrátia, ale na druhej strane, strane možno si sa už zaoberali týmto bodom, títo, tí ľudia, ktorí páchajú teroristické útoky, sú občania Európskej únie, teraz všetci z nich. Takže z môjho hľadiska nestačí len tieto osoby sledovať, zistiať, kto je radikalizovaný a keď zautočia, tak ich dáme do väzenia. Nebolo by, nebol by lepší prístup viac sa venovať prevencii, keď znamená ľudí, ktorí sa začínajú radikalizovať nejakým spôsobom, tak nie len ich sledovať, pomocou policajných síl, ale spolupracovať e, so spoločnosťou, sociálnymi pracovníkmi a ostatnými, aby sme hľadali spôsoby, ako ich deradikalizovať. Zaoberate sa aj týmto a v akom zmysle môžete spolupracovať s ostatnými orgánmi, občianskou spoločnosťou, aby ste išli týmto smerom. Ďakujem pekne. Vidím, že pani Wimberg sa prihlásila o slovo a Eva Žoli tiež. A Anna Gomez. A takže títo dostanú slovo ešte a potom sa vrátime k pani Konings späť. Pani Wimberg, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za informácie, ktoré ste nám poskytli. Moja prvá otázka, otázka, ktorú by som chcela položiť ako prvú, sa týka nasledujúceho bodu. Ako hodnotíte situáciu, koľko osôb Európskej únie sa pohybuje, ktoré sú v priamom, priamom súvise s teroristickými organizáciami. O koľkých osobách hovoríme? Ste hovorili tiež o ženách a deťoch, ktoré sa vracajú. Či máte k tomuto nejaké čísla? Aké vysoké sú v praxi tieto čísla? Existujú vôbec takéto čísla? Ďalej ste hovorili aj o otázke, ako obmedziť radikalizáciu. No, to sú potrebné obrovské zdroje. Vidíme to vo Švédsku, potrebujeme oveľa viac policajných síl. Máme príliš málo policajtov vo Švédsku. Hovorilo sa už o tomto, ako tieto osoby, ktoré predstavujú riziko, ako my sa dali sledovať. A ja už som predtým hovorila, že my sa musíme tiež vynasnažiť tých, ktorí sa vracajú späť do Európskej únie po pobyte v treťom štáte, ich musíme registrovať, pretože už na hraniciach je potrebné ich zastaviť a myslím, že potom môžeme iných u nás a u nás im môžeme zabraniť, aby sa radikalizovali. Ďakujem pekne. Eva Žoli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a hovorili s nami o vašej práci. A ja by som asi želala trochu viacej presnejších informácií. Mohli by ste nám povedať, aké je percento európskych občanov Za celkového počtu zahraničných bojovníkov. Máte nejakú predstavu o konkrétnom čísle? A ďalej sa pýtam, keď používate spravodajské informácie eh, v rámci vyšetrovania alebo súdneho procesu, ak sa použijú informácie, používajú informácie a top secret, kto k ním má prístup, eh, vzdelajú sa tie informácie aj sa predstaviteľmi obrany, alebo nie. No a na záver e, zverejnili ste záverečnú správu aj s uvedením konkrétnych členských štátov. Ďakujeme pekne. Anna Gomeš. Ja sa ospravňujem, pretože som prišla neskoro, bohužiaľ, kvôli doprave. Ja som nemohla prísť na čas, na e, čas sú tu kolegovia, ktorí ma budú informovať. Ja by som chcela využiť túto príležitosť, aby som sa spýtala, či by ste nám mohli povedať niečo o tom, či členské štáty vytvárajú programy na podporu deradikalizácie, hlavne o väzeniach, hlavne s ohľadom na to, že tie poučenia, z vašej činnosti, z vašej práce, ale nie len vo väzeniach, ale úrovni spoločenstva, ale no, nezohľadom na tom, že teraz sa radikalizuje čoraz viac žien, radikalizujú sa doma, na internete a tak ďalej. A potom ďalšia otázka. Samozrejme, že ich treba zahra- za- zastaviť na hranici, to je smiešné, to je rovnaká predstava, ktorá spája migrantov a utečencov s teroristami, aj keď utekajú pred teroristami. No a je to zatváranie očí pred tým, že problém s terorizmom je v našej spoločnosti, a pretože väčšina teroristov sú občania Európy radikalizovaní kvôli hlúpým politikom exklúzie a tak ďalej, alebo úsporných opatrení. Jeden z problémov je pranie špinavých peňazí. My momentálne revidujeme prácu na 5. smernici o praní špinavých peňazí, ktorá tiež hovorí a venuje sa boju proti terorizmu. Niečo, čo naše členské štáty len ťažko chápu, pretože oni majú veľký odpor proti serióznej implementácie tejto smernice a zabúdajú na to, že to je tiež o efektívnom boji proti terorizmu. Mňa by som sa chcela spýtať, aké poučenie ste vy vyhodili z tohto ako členské štáty implementujú existujúcu smernicu, ako sa to vyvíja. No, dozvedáme sa, že čoraz viac teroristických útokov má nízko nákladovú formu, ale na druhej strane tiež sa dozvedáme, že or- organizované skupiny no, sú za mnohými teroristickými útokmi. Takže aké sú tie hlavné poučenia, ktoré ste vy, vyvodili zo svojej praxe, čo by sme mohli zohľadniť pri revízii smerníc. Ďakujem pekne. Videl som, že pani Intel a pán Batten sa chcú vyjadriť, ja vám dám slovo, ale prosím len na jednu minútu, pretože inak nebude možné vypočuť si odpoveď. Takže pán Batten, nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. My nazývame týchto ľudí bojovníkmi, ako keby boli nejakí boxery ťažkej váhy, ale nie sú, sú to džihadisti, e, ktorí sú byť mučedníkmi. Vy hovoríte o boj proti príčinám, ale a treba bojovať proti a, efektom, alebo teda tým hlavným efektom, ako a, peniaze zo Saudskej Arábie a tak ďalej, a ktoré financujú vahabistov v Európe. Neviem, e, nepoznám čísla, v Veľkej Británii a minimálne polovica mešít je financovaná z Saudskej Arábie zvonka. Máte nejaké informácie o financovaní e, v Európe týchto extrémistov a mešít? Nebolo by dobré mať spoločnú politiku medzi členskými alebo vládami členských štátov EÚ, len boj proti financovaniu mešít zo zahraničia. Čiže všetky peniaze musia e, vybrať interne s tým spoločenstvom, ak chcú vybudovať novú mešitu. Ďakujem pekne, pani Intveld. Ďakujem veľmi pekne. Ja zaujalo niečo, čo povedala pani Gomeš o smernici o praní špinavých peňazí. Mňa zaujíma. Vieme, že napríklad maďarská vláda nedávno prijala zákon, o MVOčkách, ktorý vychádza z o praní špinavých peňazí, ale má to jednoznačne stiažiť život MVOčkam. Vieme, že sú problémy s právnym štátom. V Polsku mňa by zaujímalo, aké dopady to má na vašu prácu. A dôvera, ktorú máte, máte voči súdnictvu vo všetkých členských štátoch, spôsob, akým uplatňujú európske pravidlá. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme pekne. Takže vypočuli sme si množstvo otázok. Viem, že za dve minúty sa nedá odpovedať. Máte viac času, ak chcete, ale samozrejme budeme to musieť čoskoro ukončiť. Takže pani Konings, nech sa páči. No, dobre, myslím, že tieto otázky boli všetky veľmi relevantné, pretože identifikovali tiež ostatné dôležité veci. Džihadistický terorizmus a zahraniční teroristickí bojovníci je taká komplexná otázka, že na to neexistuje jednoduchá odpoveď. Takže čím viac prípadov identifikujete a vyšetrujete, tak tým viac vrstiev možných riešení dieťa. No a zahraniční teroristickí bojovníci nie sú jediným problémom. Ľudia, ktorí chodia do Sýrie a Iraku a vracajú sa, to nie je jediný problém. Vidíme na posledných útokoch, že tí páchatelia nikdy neopustili teda Európsku úniu. Hovoríme o malých bunkách, ktoré niekedy sú prepojené, ale nie vždy prepojené medzi sebou a majú len také voľné kontakty so zahraničnými bojovníkmi za, v bojových zónach. No a taktiež vidíme, že sa využívajú do veľkej miery také sociálne médiá na verbovanie, na nájdenie financovania. Teda využívajú sa tieto fóra. No a tieto aktivity nie vždy sú viditeľné, pretože sa využíva cloud computing, eh, dark weby, ďalej šifrovanie, anonymizácia. Takže máme prehľad o určitej časti reality, ale taktiež na veľká časť uniká. Keď vidíme, že sa niečo deje, napríklad e, pred, môžeme predpokladať, že bitcoiny a virtuálne peniaze sa používajú, tak potom je čoraz ťažšie to spätne vystopovať. Takže máme určitý prehľad, ale nie absolútny. A určite nemáme odpovede na všetky otázky. A preto je dôležité určitým spôsobom si zmapovať, čo, kto je takým nejakým eh, skalným bojovníkom. Máme tu e, príslušné e, nariadenie, kde sa hovorí o takomto e, typu osoby, takomto type osoby. A tam samozrejme je treba použiť sankcie alebo nejaký trest a je treba bojovať proti radikalizácii, treba deradikalizovať, rehabilitovať, ale nie je tam nejaké univerzálne riešenie pre všetkých a my tie všetky riešenia nepoznáme. No a to, čo sa stalo minulý týždeň, že za tri dní sa odohrali v troch hlavných mestách tri útoky od osôb, ktoré neboli sledované tajnými službami, ktoré nikdy žiadny zločin nespácha alebo žiadny teroristický čin, tak toto nám komplikuje až znemožňuje našu prácu. Keď sa pýtate na konkrétne čísla, tak my čísla nemáme. Začali sme na tom pracovať v roku 2012 7 krajín v roku 2012 malo desiatky takýchto zahraničných teroristických bojovníkov. A tieto čísla postupne vzrastali. V určitej chvíli sme hovorili o 5000 osobách, ktoré išli tam a naspäť. Nevedeli sme, či sa ich nejaké veľké čísla vrátia, z vojnových zón. A ja si myslím, že čísla konkrétne nie sú dôležité. Čo je dôležité? Dvaja, traja, štyria sa vrátia, majú ten úmysel a majú tú kapacitu a toto stačí, aby niečo urobili. No a nesú, nesústredujeme sa na ehm, navratilca ako takých, pretože môžeme mať nejakých osamelých vlkov. Ja ten e, pojem neznášam, pretože týmto sa takýto štatút udeluje takýmto osobám, ktoré sa vôbec nes- nezaslúžia. Takže tá situácia je veľmi komplexná. No a čo týka otázky pani Mecoli, pre nás spravodajské služby, presadzovanie práva, všetky orgány by mali spolupracovať. No a je to komplexná záležitosť. No a vidíme taktiež dôkazy, ktoré zozbierala vojenská spravodajská služba, ktoré sú veľmi ťažko zaraditeľné do našich trestných konaní. No a dnes ten, tento rok máme schôdzu, kde uvidíme, ako lepšie využívať také konkrétne dôkazy z boiska, z bojových zón, ako využívať taktiež tieto dôkazy, napríklad v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a s ďalšími, ktorí majú takéto dôkazy, ktorí bojujú proti genocídam, proti e, zločom, proti ľudskosti, pretože dôkazy sú kľúčové. Taktiež spolupracovať s tretimi krajinami, nehovorím tu, e, hovorím tu o Severnej Afrike, o Strednom východe, o Sýrii, Líbii. A to nie je úplne najjednoduchšie, takže treba najprv vybudovať dôveru a to presne Eurojust robil. Vybudovávame kontaktné miesta, taktiež sme vyzvali Ligu arabských štátov, sústreďujeme sa na medzinárodnú spoluprácu, taktiež zbieranie dôkazov. Ako som povedala o svojej prezentácii, existujú rôzne prístupy zo strany rôznych členských štátov kde my máme rôzne odporúčania. A síce prosím, vaše súdne orgány by mali spolupracovať s Eurojustom, aj treba si overiť, ako sa dajú dôkazy z boisk využívať, ako tieto dôkazy potom môžu byť využívané v trestnom konaní podľa princípov právneho štátu. Trochu som o tom už hovorila. Dôkazy na internete, sociálne médiá. Sú mnohé veci, ktoré treba riešiť. Dobre je to, že nedávno sme teraz zriadili na Eurojuste špecializované siete boja proti proti terorizmu, tak ďalej tam bojujeme proti kybernetickej kriminalite. No a vidíme, že postupne zbierame overené praktiky, metódy v rámci Eurojustu, vytvárajú sa synergie medzi rôznymi sieťami a toto nám dáva lepší prehľad ohľadom toho, čo funguje a čo nie. No ale čo sa týka zniženia miery radikalizácie, tam sú iné prostriedky, ako napríklad e, opačná retorika. Momentálne internet, sociálne médiá sú využívané tak, že sa tam šíria nenavisné prejavy, prejavy nabadajúce k terorizmu. My by sme mali si vymyslieť nejaké korektné alternatívy, opačnú retoriku, tak aby sme poskytovali spolahlivé informácie, No a v sú, súčasťou deradikalizačných programov v niektorých členských štátoch je to tak, že niektorí navrátilci sú mladí a sú traumatizovaní a aj takéto osoby môžu byť potom využívané v rámci tej opačnej retoriky. A je treba podporovať integráciu, komunitné služby, deradikalizáciu a príslušné programy. No myslím si, že by sme sa mohli nechať inšpirovať tým, čo vidíme v Spojenom kráľovstve, v Spojenom, v Spojených štátoch, v Kanade, kde vidíme deradikalizačné centra. Vidíme, že je toto súčasťou aj prevencie kriminalita, prevencia terorizmu, je tam multidisciplinárny prístup, kde sa venujú otázky duševného zdravia, fyzického zdravia, sú tam psychológovia, nejakí edukační špecialisti, rodiny, imamovia, spolupôsobia, aby sa vždy našla tá presná konkrétna odpoveď pre každého jednotlivca, aby to viedlo k rehabilitácii a k deradikalizácii. Taktiež sme mali veľmi zaujímavú otázku pani Gomeš. Áno, toto je problém. My sme tam hovorili v rámci našej prvej správy. Pokiaľ chcete byť úspešne, úspešne bojovať proti zahraničným džihadistom, tak musíte zahájiť aj finančné vyšetrovanie. Je to jednoduché? Nie je pretože sa tam často perú špinavé peniaze, Je sú tam problémy s vystupovateľnou, vystupovateľnosťou. Taktiež vidíme, že v prípade nedávno usvedčených osôb ľudia boli usvedčení len za to, že poslali peniaze do Sýrie a do Iraku Takže súkromné bankové účty boli využívané na to, aby sa z nich financovali aktivity zahraničných teoretických bojovníkov. toto bolo definované ako financovanie terorizmu. Napriek tomu, že by sme sa dostali k tej celej sieti organizovanej Ďalej sa tam pašujú napríklad e, drahé kovy. Toto taktiež že sa využíva ako zdroj e, pre teroristov. Je pravda, že nepotrebujeme veľa peniazy na to, aby sme mohli spáchať teroristický útok. Ale potrebujete peniaze, aby ste sa mohli s tým človekom spojiť, ško- vyškoliť ho, cestovať. Takže peniaze sú potrebné. Pokiaľ nebudeme paralelne spolupracovať v oblasti finančného vyšetrovania a musíme mať široko špecializovaných sudcov a prokurátorov a policajných agentov, pretože ináč sa nám to nepodarí. Pani Eva Žoli, áno. Správa je správa, ktorá nemôže byť distribuovaná na verejnej úrovni. Správa je určená pre obmedzené publikum a len zhrnutili do správy, ktoré ste, vy ste dostali z toho kópiu. Je len v obmedzenom znení a nie predpokladáme, e, že by sme zverejnili e, celé znenie správy a to z jasných dôvodov. E, táto správa je výsledkom veľmi dôverných vzťahov, ktoré sme nadviazali s e, protiteroristickými súdmi, ktoré nám poskytli podrobnosti o údajoch, o, o, formách fungovania, o rôznych e, právnych súdnych aspektoch. A ak by sme ich zverejnili, vystavujeme sa riziku, že by to malo dopad na budúce priebehy vyšetrovania, súdnych vyšetrovaní v budúcich prípadoch teda nemáme v pláne e, odtajniť túto správu zatiaľ, inak by sme e, stratili dôveru našich kolegov v tejto oblasti. Trust. Človeka dôverí v európskych členských štátoch. Dobre. My neustále spolupracujeme s členskými štátmi Európskej únie. Musíme vybudovať dôveru predovšetkým v, v tretich krajinách. Možno som sa neviedrila všetkým otázkam, ale môžeme sa k tomu ešte vrátiť s vašimi poslancami a môžem zaslať odpovede v písomnej podobe. Ďakujem. Ešte na to nadviažem. Samozrejme by poslancom možno pomohlo mať prístup k vašej správe napriek tomu, že je klasifikovaná. Taktiež by poslanci mohli mať prístup k teda plnému textu správy. Možno mi niektorí teraz zaujímali konkrétne čísla. Pani Weber sa pýtala na celkový počet zahraničných bojovníkov, taktiež Eva Žoli sa pýtala na zahraničných občanov. Takže možno vaše služby by mohli teda toto poslať sekretariátu výboru LIBE, tak aby naši členovia sa dozvedeli tieto informácie. Chápem, že možno ku všetkým veciam sa nemôžete vo verejnej diskusie v rámci verejnej diskusie vyjadriť, ale určite by to napomohlo našim vzájomným vzťahom, keby ste priamo poslancom zaslali tieto informácie. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Prepašte za okolnosti, za ktorých ste sa museli cestovať. Dúfam, že cesta naspäť už bude trochu jednoduchšia. Ďakujem. Nebola som jediná, ktorá stala trčať v zápche, takže vám prajem pekný deň. Okay, dear colleagues, we will have to... Dobre, kolegovia, takže priamo prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Reprezentácia komisie o navrhovanej smernice o boji proti špina, praniu špinavých peňazí. Bola predstavená v decembri a zakladá sa na e, dohovore Rady e, Európy z roku 2005 ohľadom e, konfiškácie e, aktív pochádzajúcich z kresnej činnosti a taktiež financovania terorizmu. Tento dohovor nebol ratifikovaný všetkými členskými štátmi EÚ. odporúčanie FATF, to je e, Task Force pre finančné e, kroky. Nie všetky členské štáty sú členom tejto skupiny. No a táto smernica zachádza za ramec. Napríklad, čo sa týka e, počtu kriminálnych aktov v súvislosti s praním špinavých peňazí, súvislosti s mimo územnosťou. Takže 8.6.2016 tento návrh bol e, hotový a teraz dám slovo komisie, aby nám ho predstavila, taktiež spravodajcovi, aby sa k tomu vyjadrila, taktiež tým spravodajcom za politické skupiny a potom ešte jednotlivým poslancom, aby sa všetci mohli vyjadriť. Na úvod dostáva slovo komisia, aby nám predstavila návrh smernice. Musíte si možno dať mikrofón bližšie alebo využiť iný, pretože trošku asi nefunguje. Vyzerá to, že je tam nejaký technický problém. Ďakujem za túto prvú formálnu príležitosť vám predstaviť návrh komisie, ktorý predstavuje dôležitú súčasť našich krokov v rámci boja proti praní špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Bol súčasťou akčného plánu, ktorý sme schválili minulý rok. Taktiež doplňa e, rámec prevencie, ktorý momentálne e, revidujete. Tento rámec stanovuje pravidlá ohľadom podávania správ v súvislosti s podozrivými transakciami. Snažíme sa tam o zvýšenie miery transparentnosti v súvislosti s finančnými transakciami. A tento návrh, ktorý vám dnes formálne predkladáme, e, hovorí o reakcii v rámci trestného práva. Takže je tu o to, že tu má, chceme využiť súčasne platný právny rámec, ktorý by sa doplnil minimálne pravidlá, aby sme definovali trestný čin prania špinavých peňazí a upresnili by sa tam sankcie. Taktiež našim cieľom je zlepšiť zahraničnú spoluprácu a by sme lepšie mohli odrádzať páchateľov od kriminálnych aktivít, Samozrejme, našim hlavným cieľom je zlepšiť bezpečnosť našich občanov. Pranie špinavých peňazí trestným eh, organizáciám umožňuje sa teda dopracovať k peniazom a naďalej prevádzkovať svoje eh, aktivity. A teraz sme si počuli predsedničku Eurojustu, ktorá rozprávala tieto tejto téme. OSN odhaduje, že celkový počet e, celkový e, e, aktív, ktoré pochádzajú z takéto činnosti je 2,1 bilióna eur, to znamená asi 3,6 globálneho HDP. A odhaduje sa to na 110 miliard ročne, to je 1 európskeho HDP aby páchatelia mali, aby, si mohli, aby mohli plne užívať eh, tieto peniaze, tak ich musia najprv vyprať, no čo týka súčasne platného právneho rámca proti praniu špinavých peňazí, nám eh, nie je dostatočne komplexný ani koherentný na to, aby bol plne účinný. Všetky členské štáty už kriminalizovali pranie špinavých peňazí, avšak naďalej tu existujú dôležité právne rozdiely a tieto rozdiely potom vytvárajú prekážky a, tieto, ako už bolo povedané, bránia účinnej cezhraničnej e, súdnej a policajnej spolupráci. Tieto rozdiely v právnych rámcoch taktiež môžu páchatelia a teroristi e, zneužívať. Smernica má preto za cieľ toto odstrániť tým, že sa vytvorí spoločná definícia prania špinavých peňazí naprieč Európskou úniou. A taktiež, ako povedal predseda, sa tam stanovuje medzinárodná povinnosť kriminalizácie prania špinavých peňazí eh, Rady Európy a taktiež finančné, eh, task force pre finančné kroky OECD. No a máme tu teda príslušné požiadavky, vytvára sa minimálna e, hranica pre maximálne sankcie v súvislosti s kriminalizáciou práve špinavých peňazí. A toto je užitočné pre prípady, kedy rovnaká osoba, ktorá perie e, tieto peniaze, taktiež spáchala ten príslušný trestný čin, z ktorého vzýšli tie prostriedky. Experti nám hovoria, že väčšina páchateľov takto postupuje, no a my si myslíme, že je veľmi dôležité, aby toto bolo trestateľné. Taktiež tu máme predpokladané trestné činy, o ktorých hovorila už pani Konings. Viete, že predpokladaný trestný čin je trestným činom, ktorý e, bol teda spáchaný preto, aby z toho zišli peniaze. No a tu sú rozdiely medzi právnymi rádcami členských štátov. Niektoré členské štáty považujú všetky trestné činy za e, takéto činy a niektoré len závažnú trestnú činnosť. No a vyžaduje sa tam, aby 20, aspoň 21 kategórií bolo, spadalo do tejto skupiny, ako napríklad financovanie terorizmu a Návrh komisie obsahuje takýto minimálny zoznam, ale zachádza ešte ďalej tým, že sa tam pridáva ešte kategória kybernetické kriminality. Kybernetická kriminalita je hrozbou občanom a ich e, základným právam. Taktiež je to hrozbou pre naše hospodárstvo, pre rozvoj úspešného spoločného digitálneho trhu. No a toto sme zistili aj za posledný týždeň, kedy bol skutočne obrovský dopad kybernetickej kriminality na práva občanov a taktiež zájmy nášho hospodárstva. Takže na záver, pán predsa, chcem povedať, že si myslíme, že je absolútne nutné zavrieť tieto medzery a taktiež sme radi, že rada je do rovnakého názoru, že je treba sa tomu urgentne venovať, že dospeje k spoločnom stanovisku za, za budúcich pár mesiacov. Teraz otvárame diskusia v parlamente. No a dúfame, že čoskoro dospete k spoločnému stanovisku, aby nám to umožnilo zahájiť medziinstitucionálne diskusie a snať, alebo aspoň tak dúfame, uzavrieť ešte pred koncom roka 2017 všetky práce. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo spravodajcovi, pán Korao, nech sa páči. Bene, grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už uviedol zásobca komisie, veľmi správne poznamenal trestné organizácie eh, už zo svojej povahy sa chce dopracovať k ziskom, čo potom má tiež e, dopady aj na e, nelegálnu ekonomiku, preto je potrebné nájsť aj nejakú vhodnú reakciu v trestnej spravodlivosti e, a to harmonizovanej povahy. Je to mimoriadne dôležitá téma a je potrebné dopracovať sa k čo najlepším Chcel by som navrhnúť niečo e, k postupu a tiež k obsahu. Takže najskôr k postupu. Z nášho pohľadu návrh komisie je dobrý. Myslím, že komisia odviedla e, dobrý kus práce. Možno bol trochu problém v komunikácii Minulý rok totiž bola zverejnená štúdia, ktorá je internej povahy, nemôžeme to do dispozícii našim národným expertom. Bolo by bývalo užitočné, keby sme sa mohli pozrieť aj na hodnotenie dopadov, keďže sú aj isté časové obmedzenia, ktoré nás veľmi netešia. Snažíme sa však um, prispôsobiť sa oholnostiam. Takže čo sa týka samotného obsahu, myslím, že by sme mali v niektorých aspektoch zájsť e, trošku podrobnejšie. Využijeme na to naše stretnutie a budeme sa snažiť e, urobiť to čo najrýchlejšie. Týkalo by sa to teda e, definície buniek ďalej zločinov v vysokobašných technológiách a taktiež e, otázke tie špinné peniazy. To sme tiež e, celkom ešte nepochopili, ako aj e, predikatívne zločiny. Tiež musíme lepšie vyhodnotiť prípady, v ktorých ide o závažné zločiny. Musíme sa snažiť o lepšiu harmonizáciu a vhodnejšie odpovede reakcie. Snažíme sa zo všetkých síl už prebehlo viacero stretnutí spravodajcov a pokúsime sa dopracovať k naj, čo najlepším výsledkom za parlament. Ďakujeme pekne. Ešte nie, niektorí ďalší tie spravodajcovia, nech sa páči pani Holmajer. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj spravodajcovi. Myslím, že táto smernica alebo rámcový dokument, ktorý dostávame od komisie, sme tam spolu rozhodovacím orgánom, nemôže o tom rozhodovať iba samostatne rada. Myslím, že je to zhruba v takom rámci, v akom sú aj všetky rámcové smernice, aj ten pojmový aparát je zhruba podobný a napriek tomu v niektorých aspektoch to nie je až také jednoduché, dajme tomu to samopranie špinavých peňazí, Musíme si uzrieť, čo to presne znamená a ako sa to um, spracovať v členských štátoch. Myslím, že je pozitívne, že máme v tomto prípade k dispozícii e, skúsenosti Eurojustu. Myslím, že sa musíme venovať problému, ktorý pomenovala aj kolegyňa Gomez e, mimochodom a síce, že čiastočne e, dochádza k netrestaniu špinavých peniazí, pretože E, tá predchádzajúca trestná činnosť nebola trestnou v inom členskom štáte a e, v dôsledku toho sa v podstate pranie špinavých peňazí v takýchto prípadoch netrestá. E, výmena informácií medzi členskými štátmi je nedostatočná a keďže sa to ešte posúva na počítačovú úroveň, tam sa to ešte viac komplikuje. V súčasnosti tri štvrtiny všetkého diania prebiehajú na internete. Posledný prípad v Nemecku zahrňal 12 miliárd objemu peňazí a z týchto peňazí sa potom samozrejme financovali ďalšie druhy trestnej činnosti. Išlo o 12 osôb, e, ktoré spracovali tento obnos o 12 miliard. To je naozaj veľmi ťažko predstaviteľné. Zločinci pri páchaní trestnej činnosti jednoducho naposledy dokázali ukradnúť 81 miliónov z centrálnej banky. To bol iný prípad a potom eh, sa to tiež použilo na inú trestnú činnosť. Eh, to má teda za následok, že táto smernica o trestnom práve má za cieľ eh, presadenie harmonizácie, ktorá by umožnila, aby v prípade, aj keď často jasne zosúladených a pravidel medzi členskými štátmi, keď vieme, že v jednom členskom štáte daná trestná činnosť nie je trestnou, Vinom však je vo finančných eh, oblastiach, eh, keď sa pohybujeme v miliónových, eh, ba dokonca miliardových obnosoch, je tu snaha harmonizovať tieto veci, tak aby sme tieto medzery odstránili a aby sme zabránili v takomto páchaní trestnej činnosti. Myslím si, že sme zatiaľ na dobrej ceste. Myslím, že časový plán spravodajcu môžeme vyhodnotiť pozitívne a preto ešte raz ďakujem. Ďakujeme. Ďalej pani Gomeš. Ďakujem. Ja toto považujem za mimoriadne dôležitý krok harmonizovať vnímanie trestnej činnosti v kontexte prania špinových peniazí medzi členskými štátmi. Vidíme totiž nielen v našej práci, a ja sa venujem piatej smernici o praní špinavých peňazí, ale tiež z toho, čo vidíme z vyšetrovania, ktoré priebieha v kontexte panamských dokumentov. V mnohých aspektoch vidíme nevyhnutnú potrebu a stíhanie pachateľov tejto trestnej činnosti sa musí harmonizovať. Je to e, základný predpoklad pre efektívne bojovanie proti tej, takejto trestnej činnosti a organizovanému zločinu. Prvou ťažkosťou sú samozrejme politické prekážky. Včera, podobne ako aj ďalší kolegovia, po šiestich hodinách e, práce na 5. smernice pre, pre peňazí, v neskorých večerných hodinách e, sme e, odchádzali z práce s kolegami unavení, teraz sa to posunie rade členské štáty, naozaj odolávali, 3 hodiny sme čakali, na to, aby sa to prejednalo členskými štátmi. Komisia predložila návrh, ktorý parlament by bol ochotný e, prijať a týkalo sa to trastov. Nie je možné efektívne bojovať e, proti praniu špinavých peňazí a organizovanej trestnosti v za existencie takýchto obrovských medzier, ktoré súvisia s pôsobením trastov, ktoré sú mimo akékoľvek kontroly, pretože sa to um, argumentuje uh, ochranu súkromia, proporčnosti a tak ďalej. Ale okrem um, týchto politických argumentov niektorých členských štátov je tu aj ďalší problém. Tento systém boja proti praniu špinových peňazí je založený na tvrdení, že tzv. povinné orgány budú informovať v prípade, že zaznamenajú niečo podozrivé, že predložia správy o podozrivom dianí, ale problém je v tom, a to vidíme aj z vyšetrovania panamských dokumentov, že väčšina tzv. povinných orgánov e, to jednoducho neplní a väčšina orgánov pre dohľad e, to tiež nerobí. Väčšina z tých, ktorí to robia, sú z pravidla banky alebo finančné inštitúcie, dajme tomu právnici, účtovníci, ďalej poradcovia, ďalej celý sektor nehnuteľnosti. Títo si neplnia tieto oznamovacie povinnosti. Samozrejme, je to veľmi zložitá oblasť a mimochodom ani orgány pre dohľad, teda centrálne banky si to neplnia teda centrálne banky, regulačné orgány a tak ďalej. Toto je teda prvá ťažkosť. Ďalej e, súvislosť s daňovými rajmi je veľmi zjavná, pretože tam totiž peniaze, ktoré sa dostávajú do daňových rajov, sa potom investujú späť do nehnuteľnosti a podobne. Dostáva sa to do skutočnej ekonomiky, teda je to veľmi veľký problém. Ďalej druhý problém súvisí predikatívny druh e, činnosti už je stanovená istá definícia a tiež dopady v Portugalsku u nás nedávno e, odvolací súd zaujímavo rozhodol proti rozsudku e, súdu prvej inštancie, ktorý tvrdil, že vyšetrovanie boja proti praniu špinových peniazí nemohlo prebehnúť v súvislosti s e, viceprezidentom Angoly, pretože korupcia, teda ten predikatívny priestupok e, e, neprebiehol v Portugalsku, ale v Angole. Nebolo možné teda vykonať vyšetrovanie, e, prečinnosť, ktorá tomu predchádzala a preto ani pre nešpinavých peniazy sa nemohlo podrobiť vyšetrovaniu, hoci prebehlo v Portugalsku. Aj keď teda v Angole došlo k tejto trestnej činnosti, Portugalsko by malo mať možnosť vyšetriť prípad pre nešpinavých peniazy. V tejto oblasti naozaj je naliehavo potrebná harmonizácia a ďalej počítačová kriminalita. Väčšina e, e, tejto trestnej činnosti prebieha na internete. E, niektoré veci sa nedokážeme predstaviť. Bitcoiny, virtuálne meny, blockchain, všetko to, čo sa nazýva pojmom fintech, teda finančné technológie, má veľmi úzke prepojenie s počítačovou zločinnosťou. A čo sa týka sankcií ešte, z panamských dokumentov a z vyšetrovania z týchto vysiacov vidíme, že tie najsilnejšie sankcie pre tých, ktorí eh, perú špinavé peniaze, je eh, zhabanie majetku, nie odňatie trestu slobody. Na toto sa musíme tiež zamerať. A preto budeme potrebovať spoluprácu s Eurojustom, Europolom, budeme musieť zakomponovať eh, aj ďalšie subjekty, ktoré s tým súvisia do, toho, do tohto boja. Aj finančné inštitúcie. Ďakujem. Thank you. Um, the next time you're speaking, you need to be, to be, a bit shorter. Prosím o stručnosť, inak eh, budeme naozaj mať veľké ťažkosti s održaním vymedzeného času dnes. Ďalší tým spravodajca je pán Ježek. Well, thank you, Chair. Ďakujem aj ja za tento návrh. Anna už priblížila rámec, teda respektíve to, e, ako včera sme sa neposunuli niekam v rámci rokovaní trialógu. Ako to býva zvykom, parlament presadoval väčšiu mieru transparentnosti a rada sa snažila to celé zabrzdiť. A tiež e, ona spomenula, že výbor pana sa venuje tiež e, boju proti praniu špinových peňazí. Myslím, že by sa to malo spojiť aj so snahou eliminovať odlišnosti v právnych rámcoch medzi členskými štátmi. Toto by sme sa mali pokúsiť harmonizovať. Už e, pán predsedajúci spomenul, že rada už tento všeobecný prístup odsúhlasila. Spravodajca uviedol, že návrh komisie je dobrým východiskovým bodom. Ja s tým súhlasím. Myslím, že tento návrh nie je príliš dlhý, preto by sme sa mohli posunúť relatívne rýchlo. Aj keď to nechcem nejako podceňovať, samozrejme, myslím, že by sme sa mohli posunúť relatívne rýchlo k pozitívnemu výsledku a dopracovať sa k zosúladeniu pozícií. Ďakujem pekne. Ďalej Eva Žuli a potom pani Činiči a potom to budem musieť uzavrieť. Nech sa páči, pani Žuli, ďakujem, pán predsedajúci. Situácia je naozaj um, ehm, mimoriadne zaujímavá, pretože všetky členské štáty sú súčasťou Gafi a už 30 rokov medzinárodné spoločenstvo bojuje proti praniu špinavých peňazí, prebiehajú pravidelné um, hodnotenia, poznáme všetky slabé stránky a je naozaj najvyšší čas, aby Európska únia mala smernice, ktoré toto to budú upravovať. Je dôležité uvedomiť si, že tie čierne diery súvisia s tým, že v mnohých členských štátoch sa fiskálne podvody daňové podvody nepovažovali eh, za trestnú činnosť Toto je teda eh, veľký nedostatok. Eh, naša smernica by mala teda jasne stanovovať, eh, že aj takéto druhy trestnej činnosti, teda aj um, daňová trestná činnosť sa môže potrestať odňatím um, trestom odňatia slobody. Toto by veľmi dobre zapadlo do našej stratégie boja proti praní špinavých peňazí a mňa tento návrh teda v tomto kontexte um, teší. Ďakujem pekne, pani Činiči. Grazie, grazie Presidente. <clears throat> Io ringrazio il dottor Soreka e i colleghi relatori e relatori. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať zástupcovi komisie, spravodajcovi a teňovým spravodajcom za spoluprácu. Je to smernica, ktorá je už dlho očakávaná, pretože máme aj iné smernice, ale Potrebujeme smernicu, ktorá sa bude zameriavať na trestnú legislatívu, aby sme dokázali vykinožiť e, tento druh trestnej činnosti. Musíme sa dopracovať k záväzným podmienkam pre členské štáty. Ja teda môžem si toto povedať, že toto je smernica, ktorá je mimoriadne významná a tiež je dôležité, aby bola uzavretá čo najrýchlejšie, bez toho však, aby e, sme samozrejme e, zanedbali všetky náležité detaily coraggio. È una norma questa, è un'indicazione questa che ha consentito, per esempio nel mio paese, Samopranie špinavých peňazí, toto je regulácia, ktorá v Taliansku priniesla veľmi významné výsledky v boji proti organizovanému zločinu, pretože vieme, že veľmi často za touto trestnou činnosťou e, je e, rozsiahla e, z sieť zločinecká. Takže to samoprepieranie umožňuje a sieť, ktorá bola proti nemu vytvorená, umožňuje európsky prístup. No a ako sme si už vypočuli, spolupráca, koordinácia v vyšetrovacích fázach je veľmi dôležitá. My mm, mm, sme vždy ako keby krok za páchateľmi trestných činov, ale musíme pridať napríklad v oblasti počítačovej kriminality, pretože vieme, že finančná kriminalita je celými filtrami. No a sú dva aspekty, na ktoré by som chcela stručne upozorniť. Podľa môjho názoru ešte stále nemáme spoločnú definíciu týkajúcu sa kriminálnych organizácií, pretože za bežných okolností takáto trestná činnosť eh, má za sebou organizovanú skupinu. My máme rámcové rozhodnutie 841, to je pravda, ale stále nemáme dostatočnú jasnosť v tejto veci, pretože nie eh, všetky členské štáty transponovali toto nariadenie alebo transponovali rôznym spôsobom. Takže ja myslím, že teraz potrebujeme nájsť nejaké spoločné, spoločnú, spoločnú koncepciu trestných organizácií, ktorá bude záväzná a vytvorí základ pre všetky ostatné smernice, ktoré zaoberajú trestným právom. Ste požiadali, aby som bola stručná, takže na záver už len dodám, že článok 10 oznámenia neobsahuje nejaký minimálny zoznam, pretože ja myslím, že by sme to potrebovali, pretože máme trestné organizácie za týmto, takže by bolo užitočné, aby to bolo súčasťou tejto smernice, pretože vieme, že máme rôzne vyšetrovania to napríklad odpočúvanie, ktoré sa nereguluje rovnakým spôsobom v všetkých krajinách, takže tomu by sme sa mohli venovať. Ale napriek tomu by som chcela poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tomto texte, pretože to je presne to, čo potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne. Na záver slovo dostane ešte spravodajca. Vrátanie možno informácií o časovom harmonograme alebo lehotách. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Včera sme sa dohodli, že pôvodné lehoty trochu skrátime. Prvý návrh dokončíme koncom septembra a predložíme ho my sa stretneme s odborníkmi a prikladanie pozmeňujúcich návrhov do polovice októbra. A v októbri to dobre, spracujeme tak, aby sme to v novembri mohli uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne všetkým rečníkom aj komisii za to, že tu bola. No a teraz teda prejdeme hneď k ďalšiemu bodu na programe a to je prezentácia výročnej správy za 2016 Štefana Kesslera, predsedu konzultatívneho fóra Frontexu pre základné práva. Nezorická utečenecká služba alebo služba pre utečencov associated liaison officer to Frontex on behalf of uh, no a Sofiane Adjali, ktorá je predsedníčkou konzultatívneho fóra pre základné práva. Takže my si počkáme na našich hostí, aby zaujali miesta medzi nami na, za predsedníckým stolom. Okay, dear colleagues, uh, for the next point... Ďakujem pekne. V ďalšom bode programu sme pozvali dve organizácie, aby nám predstavili štvrtú výročnú správu, ktorá bola zverejnená v máji. Preto vítam pána Štefana Kesslera a pani Dejskuzu, mene Sofiany Adjali a UNHCR. Teraz dostanete každý slovo na 10 minút. Môžete si to rozdeliť ako chcete. No a potom dostanú priestor poslanci na otázky a sa uskutoční výmena názorov. A dostávate teraz vy na prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie predsedom konzultatívneho fóra a možnosť hovoriť. Uh, uh, Videl mm, výsledkoch a záverečnej správy 4. konzultatívneho fóra. Ja som dostal len 10 minút na túto prezentáciu a keďže viem, že predseda je Nemec, tak sa budem snažiť dodržať to časové obmedzenie. Ja zdôrazním len 6 bodov správy. A na záver niečo o súčasnej debate, debate o záchranných eh, misiách na Stredozemnom mori. Poprvé konzultatívne fórum sa zúčastnilo diskusí o rozvoji implementácií nariadenia o Európskej pobrežnej a námornej stráži. Bohužiaľ, väčšina z našich odporúčaní, odporúčaní nebola zohľadnená. V tomto kontexte konzultatívne fórum predložilo viacero odporúčení eh, k Frontexu o zriadení eh, mechanizmu individuálnych stiažností. V súčasnej forme eh, mechanizmus stiažností je nedostatočný na zaistenie prístupu k príslušným opravným prostriedkom alebo vzdávaní pripisov dobrej administratívy. No a konzultatívne fórum žiada o to, aby pravidlá pre agentúry súvisiace s mechanizmom išli nad rámec článku 72 70.2 oznámenia. No a diskutujeme ďalšie detaily pre aktérov zúčastňujúcich sa konania špecifikujeme časový rámec alebo chceme špecifikovať rámec pre spracovanie sťažností a podnetov a rovnako možnosť na anonimné podnety a sťažnosti. No a okrem toho, a to je taká mantra, konzultatívne fórum zdôrazňuje, o navýšenie personálu a prostriedkov pre agentúry. No, to hovorím neustále. No a myslíme, že naše odporúčanie je stále platné a chceli by sme podporu tohto výboru či Frontexu, aby boli tieto odporúčania zohľadnené. Druhá vec je, že my sme privítali zriadenie Európskej skupiny monitorov, ktorí sledujú operácie núteného návratu. Ja by som chcel zdôrazniť potrebu, aby títo monitory boli nezávislí a pre všetky operácie núteného návratu, ktoré organizuje Frontex, aby boli monitorované. Ešte stále niektoré operácie nie sú monitorované a e, treba zajistiť, aby všetky operácie boli monitorované nezávislými pozorovateľmi. A po tretie, venujeme sa diskusii s spoluprácou agentúry s tretimi krajinami. A toto je otázka Turecka, to je e, veľmi dobrý príklad toho, aká náročná môže byť e, spolupráca pobrežná a na stráži je ďalším príkladom toho, aké citlivé to môže byť. Ďalšia vec, konzultatívne fórum e, sa venuje zlepšeniu ochrany detí v kontexte aktivít Frontexu. Sem patrí podpora ochrany aj na pozemné hranice. A rovnako chceme špecifické uplatnenie na ochranu dieťaťa. Nálezy už poslúžili fóru na predloženie odporúčení pre Frontex pred niekoľkými týždňami no a dúfam, že sme podnetili diskusiu s riadiacou radou Frontexu bod číslo 5 fórum prispelo k revízii, revízii agentúry a strategie pre základné práva s ohľadom na gender mainstreaming a závery konzultatívneho fóra v tejto oblasti konzultatívne fórum eh, chce aj naďalej podporovať revíziu stratégie pre základné práva v priebehu roku 2017 záverečným cieľom musí byť, aby stratégia reflektovala rozšírený mandát agentúry. Máme rozšírený mandát agentúry, no a teraz stratégia musí vhodne reflektovať nové právomoci a nový mandát. Šiestý bod zo správy, ktorý by som rád spomenul, je, že konzultatívne fórum prispelo k vypracovaniu a školiacich materiálov. Ja chcem zdôrazniť prácu investovanú do aktualizácie spoločných osnov agentúry, ktoré boli prijaté v júni tohto roka. Na záver by som chcel uvieť ešte jednu osobnú pripomienku o súčasnej diskusii týkajúce sa search and rescue alebo záchranných operácií v súlade alebo v súlade správu OSN z roku 2005, a opakujem to 2005, utečenci a migranti medzi 3. januárom a 23. júnom množstvo migrantov umrelo na Sredozemnom mori. celé mimovládne organizácie zriadili vyhľadávacie záchranné operácie na to, aby zabránili ešte vyšším počtu úmrtí. Ale niektorí predstaviteľe Frontexu v médiách sa vyjadrili, takže by sa to dalo interpretovať tak, že agentúra obvinuje MVOčky z konšpirácie a z sa s prevádzačmi. My žiadame Frontex, aby objasnili túto pozíciu a vítame to, že Frontex to tak teraz urobil v liste poslancom Európskeho parlamentu. Správne povedali, že lode MVOčiek jednoducho robia to, čo medzinárodné právo požaduje od každých lodí zachraňovať životy. Ak by MVOčky neboli aktívne, tak ešte viac utečencov a migrantov by umierala. No a v tomto kontexte by som ja rád pripomenul tomuto výboru potrebu legálnej ciesta a ochrany v Európe tak, aby migranti a utečenci nemuseli riskovať život v lodiach, ktoré nie sú vhodné na plavbu po mori. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som to pochopil tak, že vy robíte prezentáciu a vaša kolegyňa potom zodpovie na otázky poslancov. Dobre, slovo teraz môžu dostať poslanci, áno, výborne. Takže štyria poslanci už požiadali o slovo špiati. Pani Gomeš, pani Spinelli, Andersen, Griesbeck a Veržiat a pani Intveld. Ti som niekoho zabudol. Áno, ešte ďalší. Áno, aj pani Čimiči, dobre. Tak eh, prosím, opaste svoj rečnícky čas na minútu iba. Už teraz meškáme. Čaká nás hlasovanie a tie veci musíme trochu skrátiť, takže skutočne vás eh, chcem požiadať, aby ste to povedali veľmi stručne a jasne. Takže pani Gomez, nech sa páči, aby som chcela len poďakovať za vašu prácu a za vaše odporúčania pre to, pretože je to skutočne hrozné, že väčšina z vašich eh, odporúčaní nedodržiavaná. Nie ste sami ani naše odporúčanie nikto nerešpektuje. Minulý týždeň pán Martin Kobler, ktorý do konca tohto mesiaca je mimoriadný vyslanec OSN v Líbii, ktorý hovorí, že naše politiky eh, usmerňujú ministri vnútra s veľmi úzkou perspektívou, obmedzeným pohľadom, ktorý vidia migráciu ako hrozbu pre Európu. A, a to vysvetľuje, prečo tieto odporúčania nie sú dodržiavané, rešpektované. A on hovorí, že nie len, že to je e, rôzne, že Európa platí za detenčné tábory v Líbii, ale e, že aj tie školenia pre e, pobrežnú stráž nikto nemonitoruje, aké to má dopady oni dokonca strieľajú na migrantov. No a povedal, sú mm, to hrozné prípady, no ja si myslím, že to si odchádzajú tých dňov, no, že zaslúži veľa diskusí a je hrozné, smiešne, že ľudia prichádzajú a hovoria o partnerstve medzi EU a Afrikou s rovnakým prístupom, obmedzenou perspektívou ministrov vnútra a nechápu, o čo skutočne ide a je to horšie ako smiešné. Je to takmer kriminálne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Spinelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ďakujem za túto správu. konzultatívneho fóra, poradného výboru. Ja mám jednu otázku. Kolegyňa predo mnou to už povedala. Monitor OSM Kobler povedal, že líbyské, líbyská porežná stráž nemala byť školená pretože v Líbii je zaručená institucionálna stabilita. Európska rada povedala, že takéto školenia by nemali realizované, no a myslím, že Frontex nemôže konať proti rozhodnutia rady. To je závažný problém. No a ešte ďalšia vec ma veľmi zamestnáva. Oznámenie talianskej vlády zo včerajška, že zamýšľajú v talianských prístavoch zablokovať lode, ktoré neplávajú pod talianskou alebo európskou vlajkou, čiže lode mimovládnych organizácií. A tieto lode každodenne vysielajú informácie ohľadom toho, že sa napríklad nejaká loď potápa, ale teraz sme sa dostali do situácie, kde, ktorá je hraničná, kde už nemáme žiadnu koordinovanú reakciu v oblasti záchrany a vyhľadávania. A preto by som si rada vypočula váš názor na túto vec, pretože podľa mňa je tu hrozba, že bude porušené eh, námorné právo a taktiež Európsko dohovoru o ľudských právach. Ďakujem. Pán Andersen. Pani Andersen. Chcem vám poďakovať za správu. A chcem povedať, že som veľmi rozčúlená nad tými číslami, o ktorých ste hovorili. 3005 ľudí. Možno by si niekto mohol myslieť, to je predsa len štatistika, že to nie sú muži, ženy, malé deti, ktoré sa tam utopili a že z mora sa stalo pohrebisko. tak by som chcela povedať, že som rozčúlená, rovnako ako ostatných výbor, členovia tohto výboru. Je to skutočne znepokojivé, že vaša správa obsahuje zdokumentované zneužívanie počúvanie ľudských práv migrantov, políciou a pohraničníkmi. No a taktiež tam Frontex predsa je aktívny v balkánskom regióne napríklad. Takže čo môžeme robiť proti tomuto, pokiaľ vieme, že sa tam porušujú ľudské práva migrantov, porušuje sa tam medzinárodné práva, tak ako o tom hovoria odporúčania vašej správy e, že sa to deje e, pozdĺž maďarskej a srbskej hranice. Viem, že už sa tu tam hovorilo, ale nedávno prišli skutočne alarmujúce správy ohľadom toho, keď Líbysky, e, Líbyská pobrežná stráž strieľala na zachránených ľudí z člnu. No a viete, či sa urobilo niečo pre bezpečnosť týchto utečencov a taktiež ich, e, e, alebo tých zachraňujúcich plavidiel? taktiež sa týka Frontexu a Turecka. Turecko nie je bezpečnou krajinou. Napriek tomu, že včera večer práve skončil trialóg a že hovorilo sa tam o, o Európskej azylovej agentúre na je jasné, že je treba o tomto diskutovať. Otázka je, či by sme mali označiť Turecko za bezpečnú krajinu, keď tento parlament stále opakuje, že Turecko nie je žiadnou bezpečnou krajinou. No a napriek tomu nám hovoria, že na základe súčasnej situácie v Turecku, čo týka základných práv, tá krajina nie je bezpečná ani pre Turkov, už vôbec nie pre migrantov a utečencov. Takže toto je treba zopakovať že ľudia by tam nemali byť navracaní. Ešte by som to chcela povedať viac, pán predseda, ale bohužiaľ už nemám čas. Takže ďakujem, že ste nám pridelili aspoň toľko času na otázky. Ďakujem. Chcel by som vám povedať, že budem musieť skrátiť ďalší bod programu, pokiaľ sa tento natiahne, pretože ináč nestihneme všetko, čo máme na programe. Takže prosím, hovorte precízne a krátko. Viem, že máte toho čo, veľa čo povedať. Ďalej, pani Grisbeck. Ďakujem pekne, Jana, pán predsedajúci. Pokúsim sa o stručnosť. Samozrejme, je dôležité tiež zohľadniť, že všetci musíme mať rovnaké podmienky. Eh, čo sa týka rečníckého času, chcem sa poďakovať za prezentáciu tejto správy, výročnej správy, ktorá je veľmi obsažná a veľmi užitočná. Podľa pravidel Frontexu je stanovené, že fórum, poradné fórum musí mať prístup k všetkým informáciám pravidelne. Moja prvá otázka. Chcem sa opýtať, či máte prístup k všetkým týmto informáciám na všetkých eh, miestach, eh, kde sa stretávate s utečencami, alebo či eh, sa potýkate s prekážkami, ak áno, tak s akými, pretože podľa rôznych eh, nesprávnych, zavadzajúcich informácií eh, sa dozvedáme rôzne údajné informácie, ktoré môžeme mať dopad na celú situáciu. Ďalej v správe popisujete situáciu a podmienky, životné podmienky utečencov, najmä v Grécku. Ej, niektorí kolegovia sa mali možnosť presvedčiť priamo na mieste o tom, aké sú podmienky. E, súhlasíte s tým, že e, tieto podmienky sú rôzne, alebo na niektorých miestach, a konkrétne na ostrovoch, či ste zistili nejaké iné e, skutočnosti ďalej. Tretia otázka veľmi rýchlo, už som prekočila síce minútu. Máte spustený program Liga Children. Ja Tiež pripisujem veľký význam situácii, hroznej situácii, fyzicky, ale predovšetkým psychicky u tisícov detí, ktoré sú um, na cestách, ktoré sú utečenci, ktoré zomierajú, ktoré sú traumatizované. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť veľmi stručne? Čo presne je obsahom tohto programu? Ďakujem pekne, pani Veržia, ale prosím naozaj len minútu skupiny. Naša skupina je však skupina, pre ktorú je táto otázka mimoriadne znepokojujúca. Chcel by som sa poďakovať pánovi Kesslerovi, už sa poznáme veľmi dlho a naozaj si veľmi cením, ako e, pristupujete k svojej práci. ste znepokojení v kontexte mechanizmu plánov a taktiež eh, v kontexte kontrol. Aj tu máme významnú úlohu. Je to totiž eh, otázka európskej legislatívy. Legislatíva nie je dodržiavaná. A tiež to, čo ste spomenuli eh, z hľadiska pochybenia činnosti mimo vládok, taktiež vyhlásenia, ktoré zazneli um, aj zo strany Frontexu a som veľmi rada, že sa zdá, že sa to napravilo. Dúfam, že je to tak eh, ostane tiež, že sa chcem pridať ku kolegom, ktorí sa vyjadrili k Turecku, k otázke eh, školení vzdelávania pobrežných liadok eh, v Líbii, taktiež ma znepokojuje, krem toho, čo už povedala kolegyňa Grispek, to, čo by som nazvala súčasťou kontextu dohody s Tureckom, vidíme, že čoraz viac zraniteľných osôb je zablokovaných na greckých ostrovoch Chcela by som sa opýtať, či máte rovnaké informácie a ako si myslíte, že by sa situácia mohla zlepšiť. Tiež mohli by ste sa prosím ešte vyjadriť k znepokojivej situácii na hranici medzi Maďarskom a Srbskom, pretože podľa mojich informácií dokončím ešte vetu, pán predseda, ak dovolíte, medzi Frontexom a maďarskou políciou dochádza k istým potičkám. Frontex e, údajne sa tiež um, uchyluje k nesprávnym konaniam, tak ako to robí aj maďarská policia. Ďalej pani Kiniči. Ďakujem, budem hovoriť stručne. Chcem poďakovať zastupcovi konzultatívneho fóra Frontexu nielen za tú správu, ale aj za jeho každodennú, alebo za ich každodennú aktivitu, zaangažovanosť o, o to, o zasadzovanie sa za ľudské práva. Hovoríme to totiž o ľudskej bytosti a toto musí byť našou hlavnou prioritou. Pani Spinelli hovorila o armúcej situácii v Taliansku. A Taliansko sa snaží zachraňovať životy a taktiež venujú špecifickú pozornosť nešťastiu malých detí. No ale ste hovorili o tom, že je treba aj v, v, v rámci Frontexu riadne vykonávať školenia. A taktiež to súvisí otázkou ochrany detí. Takže ma zaujímalo, či ste toto riešili trochu viacej hĺbky, či máme dostatok školení pre tých, ktorí sú v kontakte s deťmi. A toto sú najzraniteľnejšie osoby, deti, ženy a e, deti, e, ľudia, ktorí boli, e, ktorí sa stretli s násilím. Ďakujem teraz pani Infeld. Ďakujem, ďakujem pán Kessler za prezentáciu. Ja som síce optimistka, ale Napriek tomu ma to veľmi rozosmutnilo. Členské štáty a ich vlády veľa rozprávajú o základných ľudských právach, ale využívajú to skôr ako taký pekný balíček a potom prídu s politikami, ktoré porušujú ľudské práva. Takže oni sa sú len cítiť dobré, ale realita je iná. Mám špecifickú otázku. Hovorili ste, Počte. Chcem priamo otázku pre vás. Hovorili ste o školení libyských pobrežných, pobrežnej stráže. A komisia hovorí, ale v poriadku, dobre, my im niečo povieme o ľudských právach. No neviem, možno je to len môj problém, ale ja som trochu alebo to skeptická. Vy ste stručne o tom hovorili, mňa by zaujímalo možno ešte, čo by ste k tomu mohli ďalej povedať. Ďakujem. A na záver pán Kastar, Kaspari. Krister, ďakujem eh, aj taktiež za vašu zaangažovanosť. Zase myslím, že je skutočne porušujúce, že opäť sa utopili ďalšie osoby v Stredozemnom mori po tom, čo sa ich minulý rok utopilo asi 5 tisíc. Myslím si, že je veľká hamba, že Európska únia E, nerozbehla program na zachranu životov na mori a vyzerá to tak, že Európska únia je hlavne toho názoru, že mm, tam neplatia ľudské práva. To je nepriateľné. Mám otázku. Našťastie mnohé mimovládne organizácie sa angažujú a zachraňujú utečencov na Stredozemnom mori. Existujú správy, podľa ktorých tieto mimovládne organizácie čiastočne sa snažia o kontakt s plavidlami Frontexu a že niekedy tieto plavidlá nezareagujú, pokiaľ mimovládky e, povedia, že ich lode už sú preplnené, že nemôžu zachrániť ďalších utečencov. Máte tam nejaké informácie, nakoľko Frontex e, ignoruje e, volania pomoc takýchto lodí? Ďakujeme, takže to boli rečníci z rad poslancov Európskeho parlamentu, takže teraz prosím sa vyjadrite, rozhodnite si to sám v akom poradí, ale prosím taktiež stručne. To bolo skutočne veľa otázok. Ja by som vám chcel pripomenúť, že mandát konzultatívnych firiem je dosť e, úzky. Takže my nemáme mandát na to, aby sme sa vyjadrovali k otázkam Európskej únie, k dohode, s Tureckom. Taktiež sa nemôžeme vyjadriť k iným politickým otázkam. Takže vaše vyjadrenia som si vypočul, ale sám sa k ním vyjadriť nemôžem. Čo sa týka školenia Libyskej pobrežnej stráže, tak si myslím, že nevieme toho oveľa viac než vy. A momentálne je nám dosť nejasné, ako to tam vyzerá. Kto tam chce čo robiť a s kým. Vieme, Počuli sme, že tie školenia sa budú týkať otázky ľudských práv, ale nemáme predstavu, akým spôsobom sa to bude presne robiť, ktoré ľudské práva tam budú e, školené a akým spôsobom. Podľa mňa osobne ten problém je trochu väčší. Dokonca aj pokiaľ Libyská pobrežná stráž bude riadne vyškolená, tak čo sa stane s tými migrantami, ktorí budú zadržaní s pobrežnou strážou a zostanú v Líbii. Takže myslím si, že tento problém zachádza za rámec pobrežnej stráže. Čo sa týka sankcií proti plavidlom vo vláde v Taliansku, toto som nevedel. Taktiež je to proti oficiálnemu stanovisku Európskej komisie. Frontex taktiež povedal, že neexistujú žiadne dôkazy preto, že by boli uložené sankcie proti niekomu, e, kto zachraňoval život v Stredozemnom mori. Takže sankcie proti takéto mimovládke by sa nezakladali na dostatočných dôkazoch. Čo sa týka situácie na Balkáne a na príslušných externých hraniciach, toto je otázka, kde spolupracujeme s Frontexom. Na jednej strane tam ide o objasnenie toho, kto je zodpovedný za čo, kto monitoruje koho a aká by bola potom hraničná situácia, keď by Frontex už tam nemal byť aktívny. My spolupracujeme s Frontexom ale momentálne vám nemôžem dať nejaké dostatočné informácie. Čo sa týka Grécka, hovorili ste o našej správe z návštevy do Grécka v roku 2016. A rád by som povedal, neboli sme tam preto, aby sme preskúmali situáciu v Grécku ako takú. Bola to návšteva, ktorá nám mala zaistiť informácie ohľadom kontextu operácií Frontexu v tejto oblasti Grécka. Konzultatívna firma nie je organizácia, ktorá by mala monitorovať životné podmienky v Grécku a predovšetkým nie na greckých ostrovoch. Ale ja osobne zdieľam vaše obavy, že situácia predovšetkým na ostrovoch je nedostačujúca, čo sa týka predovšetkým tých zraniteľných uchádzateľov, uchádzačov o ochranu zvyšku už sa vyjadri kolegyne. Ďakujem. Ja sa vyjadrím k tej iniciatíve mm, proti mm, žobrajúcim deťom. Frontexu. Táto iniciatíva má identifikovať deti, e, ktoré sú ohrozené na európskych letiskách. Konzultačná firma bola e, vyzvaná Frontexom, aby vyslala pozorovateľov z členských štátov alebo z partnerských organizácií už pred tromi rokmi, no v roku 2016, sme mali 13 ľudí z konzultačnej firmy, ktorí sa toho zúčastnili. No a boli tam teda dva aspekty. Po prvé, operačný aspekt. Po druhé, budovanie kapacít. To znamená, že okrem vykonávania aktivít na letisku v priebehu iniciatívy a identifikácie detí, ktoré mohli byť ohrozené, si vymeniame informácie, expertízu s, so zastupcami občianskej spoločnosti. Takže to je dobrý príklad našej spolupráce. No a sme radi, že to bolo rozšírené aj na pozemné a námorné hranice. Dáme príslušnú príručku, ktorú momentálne e, dopisujeme, dokončujeme, no a taktiež je dostupná na webovej stránke Frontexu. Takže toľko už obrajúcim deťom. Ďalej, čo sa týka toho školenia. ohľadom ochrany detí. My sme podporili Frontex pri aktualizácii eh, príslušných eh, príslušného dokumentu, ako podal Stefan. No a v tomto dokumente sa stanovujú harmonizované štandardy naprieč Európskou úniou, ktoré sú teda pre eh, agentov v prvej línii, ako napríklad príslušníkov pobrežnej eh, stráže. Taktiež sme posilnili eh, kapitolu o základných právach, kde sa teraz viac hovorí o deťoch a zraniteľných skupinách. Toto je jeden aspekt, kde sme podporili Frontex. Okrem toho, tak ako už povedal Stefan, sme vykonali štúdiu ohľadom ochrany detí, moje príslušné odporúčania, takže na tom ešte pracujeme. Čo sa týka nového nariadenia o Frontexe, tak ten tam má mandát na školenia o ochrane detí. Takže konzultačná firma je pripravená podporiť Frontex aj v tomto zmysle, pokiaľ to bude potrebné. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne aj za to, že ste prišli a približili nám svoju správu. Všetkým je k dispozícii táto správa. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Musím byť veľmi prísny pri pridelení rečníckého času aj naďalej. Máme ešte 4 body pred sebou v programe a len hodinu času do konca schôdze. Nebudeme mať dispozícii žiadne predlženie schôdze a tlmočníkov. Naozaj vás teda prosím, aby ste sa obmedzili svoje vyjadrenia na minútu až dve tak aby všetci mali priestor vystúpiť. Ďalší bod nášho programu sa týka výmeny názorov a tiež prezentácie komisie na tému rozvoj európskej stratégie integrovaného riadenia hraníc. A to v rámci tzv racionalizácie európskych pohraničných pobrežných hliadok. E, práve teraz sa pracuje na integrovanej stratégii riadenia hraní do Európskej únie. Európsky parlament by mal byť úzkou súčasťou tohto procesu. DG Home je zastúpený pán Vojtekom Kalučinským, aby nás informoval o plánovanej štruktúre a čo som pláne tohto procesu a tiež aby nám priblížil e, tie základné prvky blížiaceho sa oznámenia komisie na túto tému. Pán Kalučinský, nech sa páči. Máte maximálne 10 minút na svoju prezentáciu a potom bude priestor pre kolegov. Už sa môžu hlásiť do diskusie. Good, <coughs> Good morning. Uh, Dobrý deň, ďakujem za to, že dostávame priestor priblížiť vám niektoré hlavné aspekty, ktoré súvisia s vytvorením stratégie riadenia hraníc Výsledky tohto procesu pre nás mimoriadne dôležité a preto oceňujeme túto možnosť v úvode tohto procesu prejednať to s vami. Keďže spolupráca medzi komisiou a Európskym parlamentom aby to bolo skoordinované. Približím veľmi stručne najskôr pozadie. Nehovoríme tu o novom koncepte európskej integrovanej formy riedne hranice. Už je to téma, ktoré sa venujeme dlho. V roku 2002 bolo zverejnené oznámenie, kde sa definujú niektoré základné prvky tohto konceptu. Ďalej v roku 2006 rada zadefinovala koncept na základe tzv. Kon- kontrolného modelu štyroch pilierov. Ďalej v Lisabonskej zmluve je tiež ustanovenie, ktoré hovorí, že by sme sa mali snažiť o postupné budovanie európskeho e, spoločného riadenia hraníc. To, čo sa udialo minulý rok, samozrejme bolo veľmi dôležité, keď e, bolo schválené príslušné nariadenie a potom boli stanovené aj eh, ďalšie úpravy, ktoré sa týkajú konkrétnej podoby tohto integrovaného riadenia hraníc. Chcel by som pripomenúť, že podľa nariadenia tento koncept je rozdelený do štyroch eh, kategórií teda sú to opatrenia v tretich krajinách, opatrenia v susedných eh, krajinách tretich krajín, ďalej eh, opatrenia na hraničnú kontrolu na vonkajších hraniciach a tiež opatrenia v rámci šengenského priestoru. Tiež je dôležité, eh, že nariadenie objasňuje, aká je inštitucionálna zodpovednosť či inštitucionálne procesy, ktoré by sa mali zaviesť, aby sa efektívne mohol implementovať tento koncept. tak, aby sme sa dopracovali k efektívnemu plneniu. Už máme vytvorenú agentúru eh, hraničných eh, a pobrežných hliadok eh, a tiež členské štáty nesú zodpovednosť za kontrolu hraníc a pobrežia. Samozrejme, malo by sa to vnímať v duchu spoločnej eh, zodpovednosti týchto subjektov. Rovnako dôležité je aj to, že nariadenie popisuje 11 eh, strategických oblastí, ktoré sú tu uvedené. To samozrejme súhrné definície sú k dispozícii v článku 4 nariadenia. Tie sú o mnoho o rozsiahlejšie z hľadiska obsahu. Chcel by som eh, možno zdôrazniť, že z pohľadu komisie sú tu aj isté horizontálne prvky, ktoré by sa mali zohľadniť a to keď sa hovorí o operacionalizácii a plnení eh, tohto plánu integrovaného riadenia hraníc. Konkrétne mám na mysli základné práva, ktoré sa vzťahujú na všetky tieto aspekty a to isté platí aj na aspekt vzdelávania, taktiež výskum a vývoj. Aj keď tu nie sú e, explicitne uvedené, vychádza sa z toho, že sa horizontálne tiež budú aplikovať. Ďalej. Takzvaný strategický proces, e, ktorý komisia navrhla v snahe zvyšiť operatívnosť tohto konceptu integrovaného riadenia hraníc, ktorý stanovuje nariadenie. V tretej pokrokovej správe o implementácii európskych pohraničných pobrežných hliadok komisia popisuje veľmi konkrétne ambiciozne procesy a tiež zavádzanie efektívnej stratégie. Táto stratégia by mala pozostávať z troch integrovaných paralelných e, prúdov, teda zadefinovanie tejto stratégie na politickej úrovni, na úrovni inštitúcií, to poprvé, ďalej prijatie technickej a operačnej stratégie na úrovni Európskej agentúry pre pohraničné a pobrežné hliadky a taktiež e, po tretie vytvorenie národných integrovaných stratégií riadenia hraníc na úrovni každého členského štátu. Cieľom tohto procesu je dosiahnutie interoperabilného jednotného strategického rámca pre európsky integrovaný systém riadenia hraníc. Tak, aby sa to vzťahovalo tiež na európske pobrežné a pohraničné hliadky, tak aby sme zaistili e, efektívne plnenie tohto konceptu v praxi. Ešte niekoľko doplnení k týmto jednotlivým e, prúdom. Čo sa týka európskej e, stratégie IBM, tento integrovaného riadenia hraníc, tak ako tento proces bol zadefinovaný na úrovni inštitúcií. Tento proces eh, si vyžaduje tiež politické vedenie, aby sa vytvoril strategický rámec. Eh, uvádza sa to v úvodnom ustanovení 8 nariadenia. A síce, že vývoj európskej stratégie pre integrované riadenie hraníc je zodpovednosťou inštitúcií Európskej únie. Zároveň je tiež potrebné aby prebehla úzka koordinácia medzi agentúrou a týmito inštitúciami v celej dĺžke trvania procesu. A preto z našej strany e, my môžeme povedať, že e, spolupracujeme veľmi úzko s Frontexom. Zámerom tejto politickej stratégie je vytvoriť e, politický rámec, ktorý bude definovať politické ciele a priority. Bude sa to vnímať ako politické usmernenie v takom širšom zmysle nie príliš um, konkrétne stratégie operatívnej povahy. Toto sa plánuje v druhej dimenzii, v tej druhej fáze. K tomu sa ešte vyjadrím. hľadiska konkrétnych výsledkov komisia by chcela vytvoriť, vypracovať oznámenie do októbra tohto roka. Isté, že vzhľadom na to, že inštitúcie musia e, spolu vytvárať túto stratégiu, je nevyhnutné, aby prebehla úzka spolupráca medzi komisiou, parlamentom a radou. Komisia procese vypracovania tohto oznámenia bude v úzkom kontakte s ostatnými inštitúciami. Ešte by som chcel spomenúť, že vzhľadom na to, že tento proces má za cieľ vytvorenie politického rámca na úrovni všetkých inštitúcií, komisia vyzve parlament a radu, aby potvrdili a podporili toto oznámenie. Čo sa týka druhej dimenzie, v článku 3 odsek 2 nariadenia sa konkrétne uvádza, je to jedna z kľúčových hlavných úloh agentúry, že sa má vytvoriť technická operatívna stratégia pre integrované riadenie hraníc. My to vnímame ako zrušenie operatívnosti tejto politickej stratégie a keďže proces, ktorý sme vytvorili, je spojený s relatívne ambiciozným časovým plánom, domnievame sa, že agentúra by mala čo najskôr začať pracovať na týchto úlohách, tak aby komisia aj členské štáty, ktoré sa budú tohto procesu zúčastňovať, e, sa mohli tiež prispôsobiť, ale definitívne odsúhlasenie na úrovni agentúry môže nastať až keď stratégia bude potvrdená na politickej úrovni a keď to odsúhlasia všetky tri inštitúcie, teda takýto je naplánovaný časový plán predbežne, keď sa všetko bude uberať správnym smerom, očakávame, že by sa mohlo podariť túto stratégiu odsúhlasiť do februára budúceho roka. Ešte posledná e, priesvitka. Tretou dimenziou tejto stratégie sú národné stratégie integrovaného riadenia hraníc na úrovni členských štátov. Toto je jasná požiadavka stanovená v nariadení. Členské štáty totiž nielen majú odporúčanie vytvoriť tento systém, na rozdiel teda, ako to stanovoval šengenský pokyn sú povinné vytvoriť takúto stratégiu v praxi. Tieto stratégie členských štátov musia byť zosúladené s technickou operatívnou stratégiou, ktorú um, vytvára agentúra a tiež musia zohľadňovať kľúčové prvky nariadenia, najmä článok 4 a všetky komponenty, ktoré tam sú uvedené. Tento proces by mal prebehnúť paralelne. Komisia však predpokladá, že členské štáty by mali na neskôr do 6 mesiacov eh, po odsúhlasení tejto stratégie Národnej agentúry zosúľadiť svoju národnú stratégiu s Európskou. Niektoré členské štáty už totiž majú svoje vlastné stratégie, niektoré sú ešte v procese budovania svojej stratégie. Teda tento proces by sa mal uzavrieť do 6 mesiacov po E, schválení stratégie na úrovni agentúry. Komisia by chcela tiež vyhodnotiť prostredstvom šengenského hodnotiaceho mechanizmu, či tento proces bol náležite uzavrený, či zohľadňuje všetky komponenty e, na politickej úrovni aj v technickej a operatívnej časti. Chcel by som ešte spomenúť, že v súčasnosti agentúra podporuje členské štáty vo vývoji ich stratégií prostredníctvom e, konkrétneho školiaceho programu zameraného na integrované riadenie hraníc. Toto je teda konkrétna forma podpory tohto procesu vo všetkých aspektoch. To je všetko z mojej strany. Neviem, koľko minút som zatiaľ vyčerpal, predpokladám však, že Eh, týmto som povedala všetko, čo som chcela. Vám teda trieme otázky od poslancov. Thank you very much, Mr. Ďakujeme pekne, pán Kalučinský, za vašu prezentáciu. Teraz otváram diskusiu pre kolegov. Najskôr eh, Roberta Mecola ďakujem. Pán predsedajúci, ja zastupujem kolegu Pabriksa, ktorý sa ospravedlňuje za to, že tu nemôže byť osobne prítomný. Keď sa poprvýkrát prejednáva E, vývoj stratégie integrovaného riadenia hraníc. Európske nariadenie pre pohraničné pobrežné riadky poprvýkrát stanovuje zásady integrovaného riadenia hraníc. Článok 4 nariadenia definuje zoznam 11 e, prvkov, ktoré by mali byť súčasťou takéto integrovanej formy riadenia hraníc, teda e, analýza rizika, kontrola hraníc, spolupráca členskými štátmi, e, operácie na vyhľadávanie a záchranu, operácie na mori a tak ďalej. To isté nariadenie stanovuje, že vývoj európskeho integrovaného systému riadenia hraníc je povinnosťou inštitúcií Európskej únie, pričom agentúra má na starosti plnenie technických e, operatívnych stratégií a členské štáty majú na starosti vybudovanie svojich vlastných národných integrovaných systému riadenia hraníc. Vývoj takéto stratégie je kľúčovou súčasťou Európskeho nariadenia o pohraničných pobrežných hľadkách, tak aby sme tento nástroj mohli úspešne uplatniť v praxi. Na rôznych úrovniach e, je to nepochybne jedna z najdôležitejších úloh vyvinúť rozsiahly rámec, e, teda tzv. politickú stratégiu o integrovanom systéme riadenia hraníc. A Európska komisia je práve tou inštitúciou, e, na ktorej pleciach je všetká zodpovednosť ale počas rokovaní o Európskych pohraničných pobrežných hliadkach bolo jasné, že takáto stratégia by mala vzniknúť v úzkej spolupráci medzi komisiou, parlamentom a radou. A preto by nebolo vhodné žiadať parlament a radu len, aby odsúhlasili toto oznámenie o integrovanom systéme riadenia hraníc bez toho, aby mohli um, um, toto oznámenie prejednať a ovplyvniť jeho znenie. A preto chceme oceniť eh, kolega ja, že je možné viesť takúto diskusiu tu v našom výbore. Ďakujem pekne ešte pani Sipel. Ďakujem. A ďakujem aj za to, čo už spomenula kolegyňa Mecola. Vďaka tomu môže byť stručná okrem obsahu. Tieto iniciatívy by som chcela dodať, že sme trvali na tom, aby boli zahrnuté aj aspekty vyžadávania a záchrany v rámci činnosti Frontexu a tiež, eh, aby sa hovorilo o návrate osôb, ktoré žiadajú medzinárodnú ochranu. Vo všetkých častiach tohto mandátu európskych pohraničných pobrežných hľadok musím zdôrazniť to, čo tu už zaznelo, a síce, že to musí byť vyjasnené a musí to byť v súlade s politickou stratégiou, ktorú budú určovať všetky spolulegislatívne orgány. Preto by som chcela zdôrazniť, že Takáto informácia je prvým krokom, ale musíme sa snažiť dopracovať k skutočnej výmene informácií, vďaka ktorej by sme skutočne mohli popracovať na politickej stratégii a nielen vziať do úvahy to, čo sa nám prezentuje, ale spoločne rozpracovať túto politickú stratégiu, tak aby potom všetky agentúry mohli rozpracovať e, svoje vlastné technické a operatívne stratégie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz pani Veržia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Ja mám niekoľko otázok, pretože myslím, že prezentácia bola veľmi technická a myslím, že tam chýba trochu obsah a mám taký dojem, že stáva tu veľa očakávaní, keď ste hovorili o tom, že národné stratégie sa blížia ku koncu, ale tiež niektoré členské štáty už integrovali sa v národnú stratégiu, takže ja som nepochopila presne, ako to bude zosúladené v konečnom dôsledku a ako kde treba pracovať eh, s ohľadom na predlženie, o čom hovorila pani Sipel. Tiaľ to do októbra. Okay. Eh, Čekovať na návrh komisie. Snažíme sa nejak eh, vplyvať na ten politický obsah, aby som používal vaše slova tejto správy na no a, aké sú orientácie, ktoré môže dať Európsky parlament k obsahu tejto stratégie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Valero. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som sa spýtať komisie, keďže Search and Rescue je jednou zo strategických komponentov integrovaného managementu hraníc, tak eh, ako komisia hodnotí oznámenie italianskej vlády zo včerajšku o zámere zablokujú vyplávanie lodí, ktoré neplávajú pod eh, terénskou vlajkou a sú mm, realizovať záchranné operácie. Ak nie, ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie, žiadne ďalšie otázky, tak sa dostane komisia. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za veľmi dôležité otázky k tomuto procesu. Ja chcem len povedať, že je veľmi dôležité pre komisiu, aby Európsky parlament bol v plnej miere plný do tohto procesu. To bolo jasne povedané v správe komisie z maja, keď sme vytvárali tento proces, keď sme navrhovali, aby tento proces sa, realizoval. My sme práve na samotnom začiatku procesu. Skutočilo sa jedno technické zasadnutie s expertami, ale samozrejme, keď tá stratégia je spustená, tak bude obsahovať viac konkrétnych elementov. Je veľmi jasné, je, vstup Európskeho parlamentu bude základný. Ja by som chcel objasniť možno vzťah, pretože tu zaznela otázka, národných stratégiách, ako pracovať v tomto procese. No a majú vypracovať svoje národné stratégie. Komisia už veľmi dlho chce šengenský hodnotiaci mechanizmus a rôzne hodnotenia. Tom hovorila, že toto je veľmi dôležité, aby sme mali jednu stratégiu na členské štát. A teraz je to niektorých členských štátov. Kázali, aby mali nejaký mechanizmus pri vypracovaní tohto uh, mechanizmu a nariadenie žiadal členských štátov, aby mechanizmy boli v súlade s nariadením a stratégiami, pretože niektoré členské štáty majú svoje stratégie, takže oni musia skutočne No, mali by revidovať svoje stratégie, alebo to, čo práve teraz robia v kontexte tohto procesu. No a pre nás je jasné, že politická stratégia je tiež veľmi dôležitá pri usmerňovaní toho, mali vyzerať národné stratégie, aké elementy by to mali byť a aké sú hlavné, aké hlavné smerovanie. Takže to Musím vidieť, a v tom vidíme význam. Mhm, predložili kalendár to po prijatí technického operatívnej stratégie. Vidíme, že sú tu paralelné procesy, ktoré si vyžadujú veľkú koordináciu, spoluprácu medzi rôznymi aktérmi. Musím ešte povedať, že áno, chcem potvrdiť, že Search and Rescue, jeden zo strategických komponentov, IBM EU, a komisia to vidí ako bod, ktorý by mal byť eh, jasne eh, zaradený. Sú tu jasné ustanovenia. Čo sa týka Search and Rescue, bohužiaľ, nemôžem sa vyjadriť k situácii v Taliansku, pretože hovorca komisie k tomu vyjadrí na konferencii dnešne, takže ja nemôžem priamo reagovať na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a týmto zarujeme túto výmenu názorov. Uskutoční sa technické zasadnutie expertov niekedy na septembra a oznámenie komisie bude vyjadre, vydané pravdepodobne v oktobri. Kolegyne, kolegovia, ďalší bod je výmena názorov so zástupcami Európskej komisie a zástupcami ESVČ o spoločnom oznámení o obnovenie partnerstva s Afrikou vypracuje stanovisko k správe z vlastnej iniciatívy výboru DV. Spravodajkyňou pre e, výbor je pani Kienge a náš výbor by zaujímalo detálne vedieť k bodu 551C oznámenie, je to riadenie migrácie a mobility. A slovo najskôr dostanú zástupcovia komisie a ESVČ a potom slovo dostanú poslanci, ktorí a to požiadajú samozrejme rátane spravodajkyne. Takže eh, slovo dostane komisia, neviem, či už sú tu. Um, just where your colleagues sit with the commission Uh, Dobre, nech sa páči. Ďakujem. Ja som zastupkyňou ESVČ, riaditeľstvo pre Afriku. Ja by som chcela úvod povedať tri body eh, vychádzajú z oznámenia, ktoré som si isté ste všetci videli a tá mm, dôležitá otázka je samozrejme migrácia, lebo by som rada a povedal niečo o samite EU Afrika, po druhé na čo sa zameriavame, keď hovoríme o riadení migrácie a mobilite a ďalej prehľad o hlavných bodoch, ktoré sme na, odporúčali v oznámení. Keď sa pozrieme najskôr na summit, kde migrácia bude jedným bodom, my sa snažíme zamerať na to, vytvoriť istú dynamiku a politické smerovanie. Budú to hlavy štátov vlád z Afriky a z Európy v tom, aká je budúcnosť našej spolupráce a chceme pozitívne smerovanie nasmerovať to pozitívnym smerom, pretože EÚ, všetky členské štáty, my sme špička v väčšine oblastí e, našej spolupráce rada by som ešte dodala, že hlavnou témou je mládež, je to investovanie do mládeže a no, pozitívnym smerovaním máme dve hlavné smerovania. Chceme budovať úplnejší štát a spoločnosť. To sú otázky konfliktov, systémov riadenia migrácii. No a je tu ďalšie, ďalšia cesta, ktorá súvisí s vytvorením pracovných miest, hlavne pre mladých. Takže druhá otázka, ktorej som chcela venovať, triedne migrácia mobility. Vidíme to ako, alebo migráciu a mobilitu, otázky mobility vnímame ako veľmi dôležité z ekonomického, bezpečnostného a spoločenského hľadiska, tak v Afrike ako aj Európe a vy znáte politiku v Európe, takže to poznáte, ja nemusím zachádzať do detailov, to ovplyvňuje politiku v Európe, ale samozrejme má to vplyv aj na politiku v Afrike. Politický rámec pre nás, pre EÚ je definovaný v tom, čo nazývame proces Valety, máme tam celkovú deklaráciu a akčný plán je 5 hlavných pilierov v tomto dokumente. My sa môžem venovať neskôr, ak chcete, ale v podstate, čo je dôležité, je, že sem platia investície do hlavných príčin, je tu legálna migrácia, readmisie, tu boj proti nelegálnej migrácii, prevádzačstvu a, a zločineckým sieťam Takže je to holistický prístup, ktorý máme. My sa chceme zameriavať na tri hlavné otázky. Čiže v komuniká- o oznámení chceme riešiť migráciu z regionálnej perspektívy. Migrácia v tom prípade, že ľudia prekračujú hranice. To je veľmi dôležitá otázka. Po druhé, chceme maximalizovať, čo nazývame výnosy alebo prínosy legálnej migrácie a vnímam migráciu ako na tú silu rozvoja. Ďalej chceme zasilniť spoluprácu v prípade neregulárnej migrácie. No a chceme summit, na ktorom budú dosiahnuté jasné a konkrétne výsledky. Takže my sme sa snažili definovať nejaké hlavné projekty a pre migráciu sú to dva poprvé podporiť africkú iniciatívu o legálnej vnútroafrickej mobilite a po druhé zosilniť spoluprácu v boji proti prevádzačom a zločineckým skupinám. V tom druhom bode od začiatku, alebo odkedy sme začali intenzívne rokovania v roku 2015 po Lampedúze, tak to zmenilo situácia, vypracovali sme tento rámec. No a teraz vidíme, tak, kde má, že veľa spoločných záujmov máme aj v boji proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľudskými bytostiami, pretože tie peniaze a zisk, to je vec, kde môžeme dosiahnuť pokrok a ochrániť migrantov. Myslím, že na teraz je to všetko a rada zodpoviem na všetky otázky teraz základe toho, čo som práve povedala. Ďakujem pekne. Je tu nejaký ešte váš kolega z DG Devko alebo DG Home, ktorý by chcel na úvod sa teraz vyjadriť? Nie. Dobre. Takže slovo teraz dostane pani Kienge ako spravodajkyňa je náš stanovisko a potom všetci ostatní poslanci. Nech sa páči. Ďakujeme komisii a mm, ďakujeme aj ESVČ za správu. Na zhromaždení preložili e, rok rozhodujúcim rokom pre partnerstvo medzi Afrikou. Práve tento rok Afrika aj EÚ z toho môžu veľa vyťažiť a vytvorené ste dobré siete a preto je dôležité pre nás, aby sme pokračovali posilňovaní týchto partnerstiev. Správa, ktorá spája EÚ a Afriku, momentálne stále založená na stereotypoch a nie je úplne vyvážená. No a preto musíme pokračovať v spolupráci s Afrikou v budúcnosti bez nejakého povyšenectva, Burundi, Mali, tam sú v Afrike vojny a to spôsobuje chudobu a neumožňuje ľuďom viesť lepší život. Ja chcem pripomenúť, že v štyroch ohrozených krajinách spomínajú aj OSN, tak OSN ich cituje, že milióny ľudí zomrú od hladu. Napriek týmto hrozným problémom má Afrika obrovský rozvojový potenciál z hospodárskeho hľadiska, ale aj z kultúrneho hľadiska. Afrika by mala byť našou hlavnou prioritou. Toto je skutočne naliehavé. Môžeme mm, mať takú veľkú medzeru, pretože krajiny, môžu do toho vstúpiť ako Čína alebo krajiny Perského zálivu, ktoré investovali milióny dolárov. Takže my sa tým musíme zaoberať a rovnako nesmieme zabúdať na to, že Európska únia aj členské štáty sú najväčšími darcami na globálnej úrovni v Afrike. Musíme sa sústrediť na vnútornú mobilitu, tých, v rámci našich hlavných projektov. Je to veľmi dôležité z hospodárskeho, sociálneho a iných hľadisk. Afrika a Európa majú spoločné záujmy, majú zodpovednosť pri riadení solidarity a vzdielaní zodpovednosti. Rada by som pripomenula, medzi hlavnými projektami je tu aj projekt investovania do loh, ktoré zohrávajú diaspory a to, že tie by mohli byť eh, mostom medzi Afrikou a EÚ. Počet migrantov, ktorí žiadajú o azyl, neustále rastie. Ten prílev z Afriky nie je správne zvládaný a to znamená, že ohrozujú štruktúry v krajinách, kam chcú ísť. Za ostatných 48 hodín do Talianska prišlo 12 tisíc migrantov. A rovnako v predchádzajúcich správach sme počuli, že Taliansko musí zareagovať solidárne, ale tiež delaním zodpovednosti. A to musíme na tomto fóre urobiť. Musíme sa snažiť znižiť počet migrantov a ciest a snažiť sa zosilniť spoluprácu s krajinami pôvodu, tranzitnými krajinami je to v správe a dúfam, že sa nám podarí nájsť správnu reakciu. Musíme riadiť vnútornú mobilitu v Afrike, ako aj mobilitu s Afrikou. Ak sa nám to nepodarí, to bude ťažké vyjať spoločnú stratégiu. Tiež by som rada niečo povedala o nútených návratoch. Musíme sa vynasnažiť riešiť problém utečencov, Parlament by sa mal sústrediť na princípy uvedené v uznesení o holistickom prístupe k migrácii. To bolo prijaté minulý rok. Ja som sa s pani Mecelou toho zúčastnila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dvaja poslanci chceli sa vyjadriť. To pani Valero a pani Veržiat. Ešte niekto by sa rád vyjadril. Nie, takže pani Valero, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja úplne súhlasím s tým, že my sa musíme zaoberať hlavnými príčinami toho, prečo ľudia opúšťajú Afriku a idú do iných kontinentov. Ale súčasne musíme tiež eh, dochopiť, že pokiaľ my nemáme eh, nástroje na to, aby sme presvedčili ľudí, aby zostali doma, tak eh, sa budú stále vydávať na cesty. No a bude existovať nelegálna migrácia. Mnohí nedobrovoľne sa vydávajú na cestu. Musím hovoriť o dobrovoľnej migrácii. Existujú skupiny ako vedci, študenti, alebo veľmi vzdelané osoby, si želáme, aby prišli do Európy, ale keď môžeme nájsť a vytvoriť prácu pre tieto osoby, tak ich môžeme privítať, ale sú aj ostatní, ktorí prichádzajú do Európy, ktorí nemajú vysoké vzdelanie a nie sú študenti. No a čo sa stane so všetkými tými ľuďmi, ktorí musia odísť a s tými, ktorí tu robia dobrovoľne, Mnohí sa dostávajú do kategórie neregulárnych migrantov, ale ten zásadný bod je, je že potrebujeme legálne spôsoby pre tých vysoko kvalifikovaných, ale aj pre tých, ktorí sú menej alebo vôbec kvalifikovaní. Hovoríme tu o diaspore, o tom, že tí, ktorí sú člen, patria tej diaspore, by mohli pomôcť svojim krajanom No ale ľudia, ktorí sem chcú prísť, tak musia mať spôsob, ako to urobiť. Samozrejme, toto bude trvať určitú dobu. Hovoríme tu, že chceme vytvárať e, pracovné miesta. No toto je ten problém. Možno, že všetko toto bude trvať ešte roky, kým sa nám podarí privodiť nejakú zmenu. Takže by sme sa mohli komisia, aj my, aj rada pozrieť túto problematiku a zamyslieť sa nad tým, ako zaručiť legálnu imigráciu, ktorou by sa riešila aj otázka utečencov a migrácie celkovo. No a keď hovoríme o diaspore, tak hovoríme, že treba maximalizovať rozdelenie, prerozdelenie legálnej migrácie. A ja si myslím, že určitým spôsobom sme boli sami proti sebe. Hovoríme tu o tých, ktorí už prišli, ktorí už tu sú, ale nehovoríme o tých, ktorí ešte prídu a ktorí budú ktoré budú ešte v Afrike a musíme dosiahnuť rozvoj Afriky, aby dobre fungovala. Ďakujem pani Veržia. Merci. Ďakujem. Teším ma, že môžem spolupracovať s pani Kienge na tejto správe, pretože si myslím, že súhlasíme v rôznych ohľadoch so sebou navzájom. Ja by som chcela, aby sa oživilo partnerstvo medzi Európskou úniou a Afrikou, ale keď si uvedomíme, ako prebieha partnerstvo medzi OSN a Afrikou, myslím, že by aj partnerstvo medzi EU a Afrikou malo byť v tomto rámci a na to, aby sme mohli pracovať korektne, musíme mať globálnu víziu migrácie. A chcela by som ešte raz dôrazniť, že keď sa pozrieme na čísla migrácie v medzinárodnom meradle, máme 60 miliónov um, Európanov, ktorí sú medzinárodnými migrantami, iba 35 miliónov Afričanov. Teda keď sa pozrieme na vývoj čísel, uh, migrácia juh-juh uh, sa zvyšuje a nie juh-sever. Okrem toho s tým súvisia aj ďalšie faktory. Ak chceme naozaj nadviazať skutočné partnerstvo medzi EU a Afrikou, a v tomto sa môžem pridať plnej miere k pani Kienge, uh, musí ísť o skutočné partnerstvo. Nemôžeme e, vnímať do nekonečnú Afriku e, v koloniálnom e, kontexte. Ehm, to bude znamenať, že musíme predovšetkým podporovať demokraciu, musíme prestať rokovať a vyjednávať čoraz viac s diktátormi, najmä v Africkom rohu, v Sudáne, v Eritreji Budúci týždeň budeme mať možnosť sa k tomu vyjadriť ešte v pléne. To si vyžaduje ekonomické partnerstvo, ktoré budú naozaj podporovať rozvoj a nie záujmy nadnárodných európskych spoločností alebo niektorých diktátorov na mieste. To si vyžaduje samozrejme podporu mobility, skutočnú mobilitu, teda skutočnú výmenu medzi oboma kontinentami. Musíme vytvoriť legálne formy vstupu pre migrantov a utečencov, ak chceme zastaviť eh, to zomieranie v Stredozemnom mori a tiež musíme sa prestať eh, venovať iba, na, eh, venovať iba neregulárnej migrácii bude naďalej pretrvávať, naďalej budú ľudia zomierať v Stredozemnom mori, kým nebudú existovať regulárne formy vstupu pre afrických migrantov a utečencov do Európy. Musíme prestať zavádzať podmienky a navezovať ich na všetky riadmiestne dohody. To samozrejme znamená aj dodržiavanie záväzkov členských štátov, čo sa týka eh, verejnej pomoci, eh, z verejných peňazí. Teda verejná pomoc musí byť vyššia než pomoc členských štátov. Myslím, že ak to nesplníme, tak eh, to bude kontraproduktívne. Ďakujeme. Aj pán Köster by sa rád vyjadril. Ďakujem. Aby som hovoril o troch veciach. Poprvé, jeden centrál, jedna z centrálnych zásad pre rozumný vzťah medzi Európskou úniou a Afrikou sú dobré hospodárske vzťahy. A my v minulosti, čo sa týka obchodnej politiky, tak tam sme praktikovali hospodárske eh, kroky, ktoré boli eh, pozitívne alebo dobre prínosné pre EÚ a zle pre Afriku. Napríklad tam bola dohoda alebo dohovor EPA, e eh, ktorý prispel k tomu, že polnospodárske produkty z EÚ zničili trh v Afrike. No myslím si, že čo týka obchodných hospodárskych dohôd, že treba zmeniť náš postup. Myslím si, že treba robiť obchodnú politiku, ktorá bude aj lepšie brať do úvahy záujmy afrických štátov, ktorá bude prínosná pre africké štáty. Takže to je prvá vec. Druhá vec, práve sa to tam hovorilo, čo sa týka otázky migrácie, myslím si, že musíme prísnejšie dohľadať na to, aby v prípade otázky, či dohoda o dohovor medzi africkými štátmi a členskými štátmi EÚ alebo celou EÚ, že treba dohľadať na to, aby boli rešpektované otázky ľudských práv, pretože sú tu niektoré africké štáty, kde vládnu diktátory. A tam sa ľudia možno snažia utiecť. A, takže toto by sme mali vyriešiť. No tretia vec, Cecil King hovorila o veľkom probléme v Afrike, občanské vojny. No ale tu máme otázku exportu zbraní. Možno by ste sa to mali pozrieť v, u nás v EÚ, pokiaľ chceme zabraniť tomu, alebo pokiaľ chceme zaručiť, že v Afrike bude viac mieru a lepší vývoj v tomto smere. Ďakujem. Krátka poznámka pani Valero a potom už spravodajkynia komisia. Len krátka pripomienka, pretože som počula, že tlmočenie povedalo nelegálna migrácia. Ja som o tom nehovorila, som hovorila o dobrovoľnej, nedobrovoľnej migrácii a neregulárnej migrácii niekedy, ale myslím, že by sme mali hovoriť o dobrovoľnej a nedobrovoľnej migrácii. Nemali by sme nikdy využívať ten výraz nelegálna migrácia, pretože neexistujú žiadni nelegálni migranti. Ďakujeme pani Kienge ako spravodajkyňa. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Ďakujem. Ja oceňujem to, čo podali kolegovia. Vážim si toho. Pomáha nám to posilniť partnerstvo. Chcem vám pripomenúť pár vecí. Sme o výbore Libe, takže treba brať v úvahu to, že vzťah medzi EU a Afrikou sa taktiež v rámci kotonu mení, takže je treba začať pracovať v tomto rámci. Máme tu rámec post kotonu alebo po dohode s kotonu. To je náš dnešný záväzok. Pretože budúce vzťahy medzi Africkou úniou a Európskou úniou budú spadať do tohoto nového rámca. Takže je treba myslieť na veci z, krátku, z dlhodobého strednodobého hľadiska. Ďakujem. A na záver komisia. Ďakujem za tieto rôznorodé pripomienky a otázky. Súhlasím, že toto je rok Afriky, je to rozhodujúci rok pre Afriku, 2017 na programe G7, G20, ktoré sa zaoberali Afrikou, taktiež toto summit EU-Afrika. Takže skutočne široké spektrum krokov. Chcela by som sa zamerať hlavne na štyri veci, čo sa týka toho riadneho partnerstva, o ktorom ste hovorili. To je presne to, čo je jadrom našho komuniké. A sme veľmi radi, že pre Africkú úniu rok 2017 je rokom mládeže. A otázka riadneho partnerstva je jednou z hlavných vecí a o to nám ide aj v rámci našej širšej politiky v súvislosti s Afrikou. Čo sa týka tej holistickej vízie, ktorú ste viacerí spomenuli, keď som hovorila o politickom rámci, s ktorým pracujeme, tak toto som myslela. Pozeráme sa na hlavné príčiny, o ktorých ste hovorili, čo s tým robiť. Pracujeme napríklad e, na otázkach legálnej migrácie, na otázkach ochrany migrantov. Tam si súvisia otázka ľudských práv. Potom tam máme tie zločinecké siete. Prepačte. <clears throat> Sorry. <clears throat> Prepašte. Migrácia je taká ožahavá téma. Takže budem pokračovať, kde som skončila. Prepašte. Pokúsim sa pokračovať. Takže, keď hovoríme o tej holistickej vízii, o tom, že spravodajkynia sa sústredovať na oblasť po postkotonu, tak tuto summit EU Afrika má za cieľ zaručiť, že hlavy štátov šéfovia vlád sa budú zaoberať len otázkami Afriky na tomto samite. Takže na tomto pracujeme. Ešte chcem povedať, že mnohí z vás ste hovorili o otázke diaspory a tých odkrytých zdrojov, ktoré máme v súvislosti s diasporou. To je taktiež oblasť, kde máme pár programov, kde chceme zaručiť, že budeme pracovať aj s diasporou. No, taktiež o ktorom, o čom ste hovorili, o probléme, o veľkosti tohto problému do budúcnosti. My musíme podporiť alebo zlepšiť náš manažment migrácie, pretože rast obyvateľstva na africkom kontinente je problém, ktorý bude musieť riešiť. O tom sme taktiež hovorili v komunike. Chceme sa na to pozrieť, ako ste mnohí povedali z pohľadu holistického prístupu a rovného partnerstva, ale toto je niečo, čo skutočne otestuje náš manažment migrácie a naše partnerstvo s africkou stranou. V africkej politike otázka migrácia zmenila našu politickú interakciu. Takže tým sa budeme zaoberať. No a na záver, aspoň od januára tohto roka. Je tu tá otázka zachraňovania životov a tej stredomorskej trasy. O tom sme taktiež hovorili s africkou stranou. Musíme hovoriť o Líbii, pretože odtiaľ prichádza 95 migrantov. Tade prechádzajú. Takže treba nájsť nejaké politické riešenie pre Líbiu. To je ťažké, určite to viete. Viete, že je tam mnoho takých komplikovaných bodov, ktorým čelíme a treba holisticky sa k ním postaviť. Takže pracujeme s hospodárskymi výhľadmi, s eh, hlavnými príčinami tejto situácie, s ľudskými, o, s ľudskými právami a taktiež hovoríme o širšom manažmente migrácie. Ďakujem. Prepašte, som stratila na chvíľu hlas, ale už vám naspäť. Ďakujem, sme tomu radi. Dúfame, že to tak aj zostane. Ďakujem, že ste sem prišli, len informačne. Čo týka predloženia stanoviska výboru LIBE, pani Kienge 31. augusta a teda hneď potom, čo budeme späť vydovolenkovaní. Začneme diskutovať o tomto návrhu textu. A Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Tu máme rozpravu o návrhu správy z misie do Europolu 23. maja 2017. Európsky parlament vyslal delegáciu do Europolu. Táto delegácia pozostávala z pána Axla Fossa. A pán Foss pripravil správu o misii, ktorú nám teraz predstaví pán. Máte teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Misia do Europolu bola dobrá a informatívna. Preto je škoda, že s poslancov som tam bol len ja, že to bola skôr taká e, bilaterálna misia, ale skutočne to škoda. Takže by som vás chcel možno pozbudiť. Tí, ktorí sedíme vo výbore Libe, by sa tam tiež mali spozrieť, aby ste to videli na vlastné oči. Prezentácia, ktorú sme tam dostali, bola skutočne e, dobrá. Napriek už sme vedeli, či sa tam zaoberajú, bolo dobre to vidieť sami. Bolo to trošku iné, len možno aj preto, že deň alebo dva predtým, tam sa začal do 250 krajín šíriť ten ransomware, domer crime. No a na jednej strane je zaujímavé, že nám vysvetlili, na čo Europol tam je, keď si to tak čítame. Áno, že zabere sa uh, kriminalitou, obchod s drogami, so zbraniami, terorizmu, spranie špinavých peňazí, detská pornografia. A čo sa týka šengenského dohovoru European Tracking Unit, toto bolo veľmi impozantné. Mali sme tam dve pracovné skupiny, jedna po jedna do obeda. Takže do obeda sme hovorili o pašovaní migrantov a po obede potom sme sa zabrali otázkou kybernetickej kriminality a príslušným centrom pre takúto kriminalitu, takže to bolo v poriadku. Je ťažké pre Europol vždy vypracovať naše jednotlivé právne základy. Sú tam totiž rôzne požiadavky na našu spoločnú prácu, takže možno v budúcnosti by sme mohli dbať na toto. Europol ako taký sa sústreduje na to, aby alebo sa zaoberá cezhraničnou kriminalitou, ten cezhraničný aspekt je stále silnejší, takže musia spolupracovať aj s tretími krajinami a aj Eurojust. Je tam aktívny, potrebujeme teraz zaručiť určité reformy, aby sa to celé dobre prepojilo. No, taktiež povedali, že je dobré, keď členské štáty sú čoraz aktívnejšie, že si treba stále viac národných expertov, takže toto určite by pomohlo. No a taktiež sa pozoruje tendencia, že regulačné a legislatívne opatrenia často pri zobchádzaní s osobnými údajmi, že tam sú viaceré zákazy, takže Napríklad tu je využívanie cloudových služieb, ktoré sú potrebné pre teda súkromné potreby. Takže toto neznamená nutne zlepšenie pre ochranu údajov, napriek tomu, že dochádza k diverzifikácii. Europol tiež očakáva, že e, trestné možnosti e, by mohli e, vyplniť medzery v medzinárodnom kontexte. Mm, teda očakáva sa, že tieto medzery budú čoraz väčšie a mali by sme teda preventívne zakročiť aj my z európskej úrovne. Čo sa týka informácií od tajných služieb, Mm. aj tu by stalo za zváženie zlepšiť fungovanie európskych systémov, ako aj otázka využitia sociálnych sietí a je v snahe získať informácie dôležité pre vyšetrovanie. Celkovo by si želali flexibilnejšie možnosti pre vyšetrovanie, ktoré vykonávajú aby sa to mohlo viac zamerať na budúcnosť. Čo sa týka počítačovej kriminality, to budeme podrobnejšie rozvádzať popoludní. Už eh, je čoraz viac jasné, že sa čoraz viac používa zločinnosť ako služba. Teda niektoré druhy trestnej činnosti sa dajú v podstate kúpiť alebo objednať, na to je potrebné tiež reagovať aj vopred. Zoznam týchto počítačových útokov, tak ako aj k tomu došlo nedávno ďalej bitcoiny, ktoré tiež predstavujú isté riziko, darknet, ďalej elektronické dôkazy, toto všetko sú oblasti, ktorým sa budeme musieť venovať ďalej v oblasti informačných technológií pri vyšetrovaní pri prehliadkách je tu dosť veľká expertná medzera ďalej. Priemyselná špionáž, Čína, Rusko sú v tomto smere veľmi aktívne. Toto všetko by sme sa mali pokúsiť nejako v legislatívnej rovine spracovať čím skôr, tým lepšie. Toto som si odniesol z tejto návštevy bol by som rád, keby sme to mohli zopakovať, takúto návštevu aj za účasti viacerých kolegov. Nebude to až také drahé, keď sa vycestuje v úvodzovkách len do Hágu. Nestojí to až tak veľa. Myslím, že by to bolo veľmi užitočné. Tak aby sme sa pokúsili pomôcť Europolu v boji proti zločinnosti na všetkých úrovniach. Ďakujeme pekne za tieto informácie kolegovi. Sú nejaké informácie od kolegov vyjadrenia? Nie je dobré. Takže ďakujeme Axelovi Fosovi za jeho informácie a tiež e, za to, že vycestoval do Hágu, navštívil Europol. Teraz na záver schôdze sa dostávame k poslednému bodu. Ide o stav pokroku veci v pokroku rokovania v rámci trialógu o prioritných témach z tohto roka reformný balík a síce Európska agentúra pre azyl. Toto bola jedna z prvých tém, ktoré sa podrobili rokovaniam v rámci trialógu z pomedzi reformných tém. Došlo k dosť zásadným posunom v priebehu malackého predsedníctva ktoré sa čoskoro končí. Posledný trialóg prebehol včera večer a teraz dáme priestor pánovi spravodajcovi Niedermüllerovi, ktorý nás bude informovať o doterajšom pokroku. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa o stručnosť. Včera večer sa trialóg dostal k širšej politickej dohode o nariadení Európskej agentúry pre azyl po takmer šiestich mesiacoch rokovaní Predbežná dohoda bola dosiahnutá po všetkých 12 kapitolách návrhu, a to vrátanie veľmi citlivej a kontroverznej kapitoly o monitorovaní a tiež otázky základných práv a operačnej technickej pomoci. Parlament musel urobiť veľké ústupky. Predbežná dohoda však je vyvážená a priateľná cieľom bolo vytvoriť plnoprávnu agentúru, ktorá bude spolupracovať s členskými štátmi, ale zároveň zachovať jej nezávislosť, tak aby mohla plne zvýšiť svoje operatívne a technické schopnosti, aby mohla plne eh, uplatniť Európsky azylový systém pri dodržaní základných práv. Tieto ciele boli splnené a teraz sa tešíme na to, že nás bude rada informovať o eh, spracovaní tejto predbežnej dohody v Rade. Zároveň by som sa chcel poďakovať svojim kolegom za konštruktívny prístup, sekretariátu, tenevým spravodajcom za ich podporu v priebehu celých rokovaní, najmä e, za rokovania včera večer. Ďakujeme pekne, pán Lider Müller. Ešte niekto z poslancov by sa chcel vyjadriť? Nie. Teda ešte raz srdečná vďaka Vrátime sa teda k práci o 14. hodine, keď začne vypočutie naplánované na eh, dnešné, na popoludne, ktoré sa týka osob bez štátnej príslušnosti.